deň, pani komisárka, dobrý deň, zástupca rady, dobrý deň všetkým poslankyňam a poslancom. A začneme rozpravu. Prvý bod na programe je správa. Eh, op- e, a odporúčanie Sofie Intfeld. Je to teda dohoda medzi EU a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich aj postupovaní ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, takže pani spravodajkyňa má 4 minúty. Ďakujem, pán predseda, prajem všetkým dobrý deň aj pani komisárke. Dnes uzatvárame proces, ktorý začal v marci 2003. Takže na tomto, na tejto dohode o transatlantickom vzdielaní údajov už pracujeme 9 rokov a bez ohľadu, na, bez ohľadu na to, aký bude výsledok dnešného hlasovania, môžeme už z toho vyvediť jeden záver. Myslím, že je vravné a sklamaním, že po 9 rokoch e, rokovaní s našim najbližším priateľom a spojencom E, sme sa dopracovali iba k dohode, kde je taká polovičatá podpora e, rozdeleného parlamentu. Takže akýkoľvek bude výsledok dnešného hlasovania, budeme sa musieť veľmi pozorne zamyslieť nad tým, ako spolupracujeme s našimi transatlantickými priateľmi a aká je pozícia EÚ v tomto transatlantickom partnerstve a prečo sme považovaní za slabých. Ako viete, kolegovia, výbor Líbe pred pár týždňami hlasoval a na moje polutovanie odmietol moje odporúčanie hlasovať proti dohode EU-USA, takže pozícia výboru Líbe je odporúčiť prijatie dohody, avšak myslím, že všetci, alebo takmer všetci, vrátane tých, ktorí budú hlasovať dnes za ešte stále majú mnohé otázky. V prvom rade chcem povedať niečo o tom novom prvku, to je e, vyhlásenie Európskej komisie, ktoré sme dostali včera a úprimne povedané, e, pre mňa osobne to nemení nič, nie je tam nič nové. Je to len interpretácia Európskej komisie, nie je to záväzné pre USA, takže e, to nespôsobí nejakú zmenu v našom názore. Čo sa týka uznesenia GUE, kde sa navrhuje, aby táto dohoda bola predložená Európskemu súdnemu dvoru, hoci sympatizujem s takýmto návrhom, je to veľké pokušenie, som demokratkou a veľmi by som e, teda bola proti tomu, aby sa e, politické rozhodovanie prenechávalo súdom. Myslím, že parlament by sa mal ujať svoje vlastnej zodpovednosti Povedala som, že sú tu ešte nejaké otvorené otázky, ktoré by som komisii chcela položiť. Komisia má svoju vlastnú interpretáciu článku 4 o obmedzení účelu, ale ešte rada by som sa dozvedela určite aj moji kolegovia, že ako e, teda dospejete k tomu, že systematické používanie údajov na iné účely je explicitne vylúčené, pretože by som chcela vedieť, že ktoré slova v článku 4 vás vedú k tomuto záveru. Ako e, môžete dospieť k tomu záveru, že využitie údajov PNR na zdravotníctvo, clo a tak ďalej sú explicitne vylúčené a na základe článkov 82 a 87 o spolupráci v policii a justícii, že toto je teda e, vylúčené. Myslím, že sa o období uchovania už toho povedalo veľmi veľa. Ja by som teraz chcela o, o, od komisie počuť o tom push and pull. Povedali ste, že to bude e, ten push len vo výnimočných e, prípadoch povolené. A ja by som tu si dovolila uviesť pár príkladov od Asociácie európskych leteckých spoločností za rok 2010 a 2011 máme takéto čísla, e, ktoré naznačujú, že sú tam ad hoc pull 10 tisíce raz denne v decembri 2010 napríklad 82 500 individuálnych takýchto ad hoc pulov denne. Ako môžete povedať, že toto je výnimočné? To by som teda skutočne chcela vedieť. No a potom, čo sa týka justičnej nápravy, dohoda explicitne uvádza, že nie je možné z tejto dohody odvodzovať žiadne práva ani pre e, jednotlivcov, ani pre iné právnické osoby. Ja by som teda chcela vedieť, ako ste sa dopracovali k tomu záveru, že je tam plná na, možnosť na, justičnej nápravy pre všetkých európskych občanov. Uvedomujem si, že môj čas vypršal a chcela by som si zbytok času ešte e, zachovať na záver rozpravy, takže ďakujem. Ďakujem pani Intfeld. A poprosím pána Böckova za radu, ktorý má 3 minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, pani komisárka Malmström, ďakujem za túto možnosť vystúpiť pri príležitosti tejto rozpravy o veľmi dôležitej téme, a veľmi dôležitej otázke. V prvom rade by som sa zameral na také všeobecnejšie e, úvahy Mm, ktoré súvisia s týmto návrhom. Tie technickejšie aspekty prenechám na pani komisárku Malmström, aby to osvetlila. Ako viete, výmena týchto údajov medzi EÚ a USA eh, je na programe transatlantických vzťahov už mnohé roky a zároveň sme dostali ďalšie informácie o význame využitia údajov PNR, keď hovoríme o prevencii a boji proti e, cezhraničnému závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Nemôžu byť žiadne pochybnosti o tom, že tieto údaje PNR sú veľmi dôležitým nástrojom e, v oblasti alebo pre um, orgány činné trestnom konania, takisto v boji proti závažnej trestnej činnosti. Máme aj konkrétne príklady ale to neznamená, že by sme nemali mať nejaký súbor požiadaviek na tieto orgány, ktoré chcú údaje PNR využívať. Ochrana súkromia našich občanov by vždy mala byť veľmi dôležitým faktorom zohľadňovaným pri uh, boji proti závažnej trestnej činnosti a to sa uplatňuje, ak hovoríme o orgánoch v rámci EU alebo aj v tretich krajinách, s ktorými úzko spolupracujeme v snahe e, potlačať trestnú činnosť. Táto, tento návrh dohody obsahuje nové zlepšené záruky, záruky, ku ktorým sa zaviazali americké orgány a ktoré vždy uplatňujú, keď sa preberajú údaje PNR. A samozrejme, nie je to 100% dokonalé, ale americké orgány naozaj urobili obrovský e, krok našim smerom, aby vyhovali našim zájmom v mnohých oblastiach. A preto som presvedčený, že dohoda je najlepším možným výsledkom v danej situácii. Takisto treba mať na pamäti, že dohoda, o ktorej tu dnes diskutujeme, nie je koncom transatlantického dialógu o využití informácií PNR. Na záver by som chcel vyjadriť svoje uznanie tomu, že Európsky parlament znova a znova e, je odhodlaný bojovať za práva európskych občanov. Len málo e, príkladov to mm, naznačuje tak dobre ako tento. ako táto dohoda, o ktorej teraz budete hlasovať. Bez pochyby ten text, ktorý tu dnes máme, je výsledkom veľmi vážneho želania Európskeho parlamentu, aby sa to opätovne prerokovalo. Takže e, chcel by som vás e, vyzvať, aby ste podporili túto dohodu. Znamená to, že zabezpečíme, aby európsky občania a letecké spoločnosti e, mali lepšiu ochranu svojich práv a záujmov, ale zároveň vysielame jasný signál, že po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy dokáže Európska únia priniesť aj hmatateľné výsledky. Zároveň E, svetu naznačíme a ukážeme, že európske inštitúcie stoja bok, pri boku, keď e, ide o náročné úlohy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem e, zastupca rady a poprosím pani Cecíliu Malmström v mene komisie, ktorá má 3 minúty. Ďakujem. Pán predsedajúci, vážené poslankyne poslanci, pán minister, komisia odporúča parlamentu, aby vyjadril svoj súhlas s toto dohodou z, dvo- z troch dôvodov. Ako už vysvetlil eh, minister, eh, orgány činné v trestnom konaní potrebujú PNR, aby mohli riešiť eh, hrozby bezpečnosti, pred ktorými stoja USA. Po druhé, toto je zlepšenie textu, ktorý je momentálne v platnosti, ktorý ste žiadali prerokovať. A po tretie, nevieme si predstaviť alternatívu, ktorá by lepšie vyhovela zájmom európskych pasažierov a leteckých prepravcov. Potreba údajov PNR Eh, tam komisia predložila viackrát dôkazy o tejto potrebe vo výbore LIBE. Teda údaje PNR sú dôležité na boj proti terorizmu a je to tiež hlavný nástroj na boj proti obchodovaniu s, drogmi a s, ľuďmi, s drogami a s ľuďmi. Napríklad PNR zohrávalo kľúčovú úlohu pri a eh, eh, vyriešení nedávnych prípadov terorizmu, napríklad New Yorkské metro alebo to, čo bolo na Times Square v New Yorku a tak, a Bombaj, Mumbai a tak ďalej. Takže uh, vieme si predstaviť tie výsledky, ktoré by mohli uh, mať e, takéto udalosti. No a potom e, ďalej, tento text je teda zásadným zlepšením oproti tomu, čo máme z roku 2007, teda je to obrovský e, krok vpred. E, komisia predložila výboru LIBE tento text e, v snahe konzultovať ho a teda aj USA urobili určité ústupky je to teda prí, príklad toho, ako funguje Lisabonská zmluva. Tri inštitúcie e, spolupracovali, vyslali úplne jasné signály, teda Európsky parlament a rada vyslali jasné signály, aby komisia mohla mm, sa veľmi jasne vyjadrovať v našich rokovaniach s Američanmi. Táto kolektívna práca sem vniesla väčšiu jasnosť, e, silnejšiu reciprocitu a lepšiu ochranu práv pasažierov, pokiaľ ide o ich súkromie, bez toho, aby sa podkopal účinok systému PNR a bezpečnosť pre obe strany Atlantiku. Znamená to tiež, že tie obavy, ktoré ste viedli vo vašom uznesení pred dvomi rokmi, boli zohľadnené, že sa rešpektujú teda základné ľudské práva a princíp proporcionality. Zajdem trošku do podrobností tejto dohody. Táto dohoda je jedným pra, jediným právne záväzným e, textom, ktorý posilňuje reciprocitu a bezpečnosť v EÚ, tým, že záväzuje USA, aby zdieľali mm, e, informácie, ktoré vyplynú z týchto údajov PNR aj s orgánmi činnými trestom konaní v EÚ. Čiže um, je tam presne definovaný účel, na ktoré je možné použiť tieto uh, údaje PNR. Samozrejme, počula som výhrady spravodajkyne, takže chcela by som prečítať eh, vyhlásenie v mene komisie Komisia je toho názoru, že dohoda stanovuje presnú, presný popis účelu a rozsahu, e, vyjasňuje účely, na ktoré sa budú zbierať údaje PNR a používať. E, definícia pojmov a podrobné popisy využitia e, účelu, využitia PNR v článku 4 sú v súlade s relevantnými zákony EÚ o ochrane osobných údajov. Účely, na ktoré je možné zbierať a využívať údaje PNR, sa obmedzujú na prevenciu, odhalenie, vyšetrovanie a stíhanie e, teroristických trestných činov a niektorých cezhraničných trestných činov. Táto dohoda poprvýkrát poskytuje podrobné definície pojmu teroristický trestný čin a cezhraničný trestný čin, a to je v článku 4 odsek 1. Dohoda v článku 4.2 umožňuje využiť údaje PNR od prípadu k prípadu na ochranu života dôležitých eh, záujmov eh, nejakej osoby, pokiaľ je to nariadené súdom, čiže na základe skúseností, ktoré sme získali v spoločných eh, preverkách, je to naozaj vo veľmi výnimočných prípadoch možné. Článok 4.3 ujasňuje, ako je možné využívať tieto údaje, ak cestujúci cestujú do alebo z USA, čiže v súlade s rozsahom pôsobnosti a účelom je možné tieto údaje PNR Eh, zbierať, ak je potrebné ich ďalej eh, ešte vyjasniť, ale nie je to na účely spracovania. Článok 4.4 vysvetľuje, že toto nemá dopad na národné eh, presadzovanie práva na justičné právomoci alebo porušenia zákona, ktoré by boli odhalené v prípade spracovania údajov PNR. Takisto je tu vyjasnené, že domáce právomoci nie sú dotknuté touto dohodou, pokiaľ sa odhalí v prípade využívania PNR nejaký iný skutok. Nerozširuje sa takisto e, rozsah pôsobnosti alebo rozsah využívania PNR. Článok 23 dohody a tiež nemá dopad na ďalšie záležitosti, ktoré môžu vystať v tomto mechanizme. Európska komisia bude žiadať podrobné informácie a bude príklad mimoriadný význam dodržiavania, dodržiavaniu článku 4 tejto dohody a konkrétnejšie komisia bude revidovať e, využitie e, údajov PNR v zmysle článku 4.1 dohody. E, informácie o akýkoľvek prípadoch, kde sa PNR použili na ochranu záujmov jednotlivca alebo v zmysle Eh, nariadenia súdu v článku 4.2. Európska komisia sa zavezuje, že bude plne informovať Európsky parlament o tomto aspekte a o ďalších aspektoch a predloží Európskemu parlamentu parlamentu plnú správu, tak ako to predpokladá článok 23.3, bezodkladne na konci prvého spoločného, prvej spoločnej revízie a pri ďalších revíziách. V prípade spoločnej revízie, ak Európsky parlament vo svojom uznesení e, vysloví e, názor, že došlo k nejakým zásadným nedostatkom, alebo bude žiadať pozastavenie alebo ukončenie tejto, tejto dohody, Komisia sa zavezuje, že túto politickú požiadavku Európskeho parlamentu bude e, veľmi dôsledne skúmať, keď sa bude rozhodovať o nejakom ďalšom návrhe, návrhu, a to v zmysle článku 218 zmluvy. Toľko teda k rozsahu pôsobnosti a vrátim sa k ďalším bodom. Dohoda skracuje obdobie uchovávania týchto údajov z 15 na 10 rokov. Pri závažnej zrešnej trestnej činnosti, iba pri teroristických trestných činoch sa tie údaje môžu používať eh, počas 15 rokov, tak ako to v zmysle súčasnej dohody. A ďalší dôležitý nový prvok je, že PNR údaje budú eh, depersonalizované už 6 eh, mesiacov po teda vystúpení a budú tam letecky prepracovania. prepracovia. Takisto dôležité u Stanovenia sú tam o ochrane údajov, aby tam nebolo nejaké nelegálne profilovanie, čiže je tam e, zakázané automatické rozhodovanie, ktoré sa vzťahuje na pasažierov. Človek musí vždy prijať to posledné rozhodnutie. E, takisto sú tam ustanovenia, ktoré zabrania strate údajov alebo zverejneniu týchto údajov. Takisto pasažieri majú právo na prístup, e, opravu alebo vymazanie týchto údajov ukladaných databázach. Takisto sú tam podrobné ustanovenia týkajúce sa administratívnej eh, nápravy v zmysle eh, amerického eh, práva len od prípadu k prípadu je možné posudzovať tieto, prípad, tieto údaje. Čo sa týka metódy, ako transferovať PNR údaje, tam je dohoda veľmi jasná. Všetky, všetci leteckí prespravcovia musia do dvoch rokov postupiť tieto údaje metodou push, musia byť pripravení eh, na potrebné investície v tomto čase. Eh, Pol údajov eh, zo strany USA nebude plne zakázaný, ale bude to naozaj limitované na výnimočné prípady. V súčasnej dohode push nie je normou, teraz je to normou a pull bude naozaj veľmi vynimočný a komisia to bude veľmi pozorne skúmať. A napokon sú tam ustanovenia, ktoré zabezpečujú, aby sa tá dohoda riadne uplatňovala. E, je tam nezávislý dohľad viacerými orgánmi v rámci EÚ, e, teda aj v rámci amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti aby to bolo efektívne, budú tam záznamy, e, zápisy o využití týchto údajov, takisto je tam e, ustanovenie o vysporiadaní sporov medzi e USA a o pozastavení a ukončení tejto dohody. Uvedomujem si, že určite mnohí poslanci majú ešte k tomuto otázky. Je to náročné rozhodnutie. Plne to rešpektujem a som pripravená zareagovať na všetky vaše otázky. Toto je medzinárodná dohoda, nie je to 100% Toto je medzinárodná dohoda. Ako všetky medzinárodné dohody, nie je to 100% dokonalé. Musíme niečo dať, aby sme niečo dostali. Komisia teda predložila parlamentu a výboru LIBE návrh dohody z mája. Tam ste potom dali jasné inštrukcie, kde je potrebná zmena. My sme sa teda obratili späť na USA, aby sme to opätovne e, prerokovali. Došlo k zmenám, čo sa týka pôsobnosti, e, obdobia uchovávania a tak ďalej. Takže máme teraz dohodu, ktorá plne rešpektuje zákony EÚ No a tým sa dostávam k záverečnému bodu, že chy, teda chýba nejaká lepšia alternatíva. Ďalšie rokovania z USA e, nie sú skutočnou alternatívou. Čiže čo sa udeje, ak to dnes nebude schválené? Aké budú dôsledky? Bude to poškodením nášho vzťahu transatlantického, pretože tie údaje sa budú tak či tak zbierať a stratíme veľmi dôležité možnosti, ako ovplyvniť politiku USA o využívaní, pri využívaní týchto údajov ďalej. Uh, Leteckí prepravcovia budú vo veľmi ťažkej situácii, pretože budú musieť postupovať tieto údaje, ale nebude žiadny právny základ v e EÚ pre postupovanie týchto údajov. Takže bude to také právne vákuum, e, môžu tam potom pasažieri samozrejme e, sa obratiť na súd a tak ďalej. A napokon e, nechránili by sme záujmy viac než 48 miliónov pasažierov, ktorí lietajú každoročne z EÚ do USA. Ak nebude táto dohoda existovať, tak nebudú žiadne záväzné medzinárodné pravidlá, ktoré by chránili súkromie pasažierov. Nedá sa vylúčiť, že by došlo k bilaterálnym dohodám z USA, medzi teda USA a členskými štátmi, ale neviem si predstaviť, že by e, členské štáty bilaterálne dosiahli väčšiu ochranu práv pasažierov, než sme to dosiahli my. A z týchto všetkých dôvodov vás teda žiadam, aby ste túto novú dohodu schválili. Ďakujem pekne. Grazie, signora Malstrom. Ďakujem pani Malmström a teraz dávam slovo pánovi Ungurianu dve minúty. Potom budeme mať rečníkov v mene politických skupín a prvým je pán Fos dve minúty. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, pani komisárka, pán minister, pani spravodajkyňa za veľmi angažovanú príkladnú prácu Mnoho z tej kritiky, čo povedala Sofienfeld, môžem len potvrdiť. My ju zdieľame, podporovali sme ju, ale potom vždy prídete do toho bodu, kde musíte prevziať na seba zodpovednosť. A pre ľudovcov, pre mňa to znamená, že teraz sa musíme zaoberať realitou života a nemôžeme sa opierať len o ideológiu alebo teóriu Skutočnosť je taká, že USA zbierajú už 10 rokov údaje PNR a zatiaľ nebola jediná sťažnosť. Skutočnosť je taká, že nikto z nás nechce, aby výmena údajov aj pri odmietavom postoji viedla k tomu, že dojde k zastaveniu výmeny údajov. O tom sme hovorili. Faktom je aj to, že nechceme, aby letecká doprava medzi Európou a USA sa zastavila. A faktom je aj to, že USA majú právo na to, aby vedeli, kto prichádza do ich krajiny. A podľa mňa je faktom aj to, že právne služby e, sa ústne vyjadrili v tom duchu, že táto zmluva, táto dohoda je niečo lepšie ako iná alebo žiadna dohoda. A preto tu musíme prevziať na seba aj zodpovednosť. Za to nás volili. Zodpovednosť za občanov, ktorí by inak zostali osamotení s maloprávnou ochranou, zodpovednosť za letecké spoločnosti, ktoré by inak, aj to povedala pani komisárka, ktorí by zostali v úplne v právnej neistote, zodpovednosť aj za EÚ ako zmluvného partnera v otázkach ochrany údajov a bezpečnosti, ako aj zodpovednosť za vyvážený vzťah medzi bezpečnosťou a ochranou údajov. Preto sme v tom súčte aj pri zohľadnení toho, že táto dohoda nie je dokonalá, ale pokiaľ ide o tie dôsledky, tak sme za to, aby sme túto dohodu schválili a ak chceme lepšie chrániť občanov a lepšie im poskytnúť, poskytnúť im lepšiu ochranu údajov, musíme prevziať túto zodpovednosť a odsúhlasiť túto dohodu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Foss. Akceptujete ešte doplnkovú otázku od pani Intfeld? Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku na pána Fosa a jeho politickú skupinu. Veľmi správne ste povedali, že potrebujeme právny základ pre postupovanie údajov o cestujúcich. A prečo tento parlament 3,5 roka nereagoval? Údaje sa postupovali Kanade bez akéhokoľvek právneho základu a počas e, pre americký letecký program sa údaje postupujú aj pre lety, ktoré nesmerujú do USA a parlamentu to nevadilo. Takže prečo v jednom prípade chceme právny základ a v druhých prípadoch nám na právnom základe tak nezáleží? Prego, prego, risponda. Takže nech sa páči, odpovedajte, pán Foss. My vždy chceme právny základ a momentálne je to veľmi zlá situácia, že s Kanadou to nejde tak, ako by sme chceli. A na druhej strane práva pri preletoch sú tiež e, zásahom do výsostného územia iného štátu a aj preto treba mať podklady. Takže z tohto pohľadu, áno, je to správne. Ak ten právny základ chýba, tak ten potrebujeme a o to budeme aj usilovať. A my sa vôbec nebránime právnemu základu v tomto prípade, len chceme počkať, ako, aký výsledok budú mať rokovania s Kanadou a potom sa budeme zasadzovať o to, aby sme mali príslušný právny základ v tejto dohode s Kanadou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Foss. A teraz má slovo pán Morajš. Naša skupina bude mať e, slobodné hlasovanie. Áno, vo výbore sme mali malú väčšinu za dohodu a náš tieňový spravodajca a ostatní sa tu vyjadria proti. Ja, budem, e, ja som za a budem hlasovať za. Naša skupina má tri kritické ciele. Mnohé z nich tu už zazneli, povedala to aj komisárka, že žiadna medzinárodná dohoda nie je dokonala, ale hovoríme o veľmi širokej oblasti boja proti terorizmu. Je tu veľmi dlhé obdobie uchovávania, potom je tu tá metóda push and pull a nakoniec dva e, z troch výhrad boli vyriešené a nám to stačí na to, aby sme mohli povedať, že môžeme byť za túto dohodu. Bola to veľmi ťažká práca dospäť k tomuto záveru došlo k zníženiu e, lehoty pre uchovávanie a podobne. Čiže došlo k úspechom. Push and pull sa celkom nepodarilo vyriešiť. Využije sa pri vynimočných prípadoch, pri veľkej hrozbe. Takže ako komisárka správne a minister povedali, tá dohoda nie je dokonalá, najmä v oblasti push and pull, ale e, musíme dospieť k tomu, že tie rokovania boli náročné, boli tvrdé Malá menšina v mojej skupine si myslela, že táto dohoda nesplňa všetky naše požiadavky. Vidíme len to, že je výrazne zlepšená. Vidíme, že sa vytvára právny základ pre výmenu údajov PNR a vidíme, že Je to jediné riešenie proti 27 bilaterálnym dohodám, kde by neboli žiadne spoločné pravidlá, žiadne monitorovanie. Občania by boli v právnom váku, boli by to rôzne režimy a ja si myslím, že taký postup nie je v záujme občanov Európy. A tie problematické oblasti, kde by sme vytvorili precedens, tam dohoda teraz jasne ustanovuje, že nevytvoríme týmto precedens pre iné dohody v tejto oblasti. Ja si myslím, to je vyhlásenie riešenie, ktoré je uspokojivé, keď sa pozeráme na dohodu ako celok. Podľa mňa toto nie je dokonalá situácia, ale každému musíme povedať, a ja to hovoríme mojej skupine, že komisia bude brať parlament vážne, keď sa bude prehodnocovať táto dohoda. My nemáme politickú silu vypovedať túto zmluvu, pani komisárka, ale vy nám musíte podporiť, keď my podporíme vás. Vy nás musíte brať vážne politicky, pretože ak dojde k nejakým závadám, hádam, je to za hranicami toho, čo ste povedali. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Weber, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Toto je kontroverzná dohoda pretože jedni ju vítajú v boji proti terorizmu a prevencii. Vidíme tu zásah do e, e, ochrany iných dôležitých hodnot, ako je súkromná, súkromie a osobné údaje. Ja nie som jediná, ktorá hovorí, že dohoda porušuje toto právo a európsku legislatívu e, vysoký úradník EÚ pre ochranu údajov podrobil dohodu analýze rozsah pôsobnosti dohody presahuje rámec e, napríklad len boja proti terorizmu. Mnohí hovoria, že to je lepšia dohoda ako predchádzajúca. To znamená, že je menej zlá ako tá predchádzajúca. Ale stále to zostáva dohoda, ktorá má závažné dôsledky pre naše základné práva. Vážim si tú skutočnosť, že americké orgány a zákonodarcovia majú záujem o práva občanov, ale ja si myslím, že my sa máme starať najmä o ochranu našich vlastných európskych občanov. Povedal sa, že bez tejto dohody naši leteckí prepravcovia budú porušovať legislatívu EU o ochrane údajov, pretože ak chcú pristať v USA, budú naďalej prenašať údaje. Ale nesmieme zabudnúť, že dohoda zavezuje prepravcov o dva roky, za dva roky implementovať zásadu push. To znamená, že musia investovať veľa peňazí do zariadenia softvéru, aby odovzdali v reálnom čase všetky údaje americkým orgánom. A čo ak niektorá letecká spoločnosť to nedokáže? Veľké firmy to asi spravia, ale malé spoločnosti buď budú vytlačené z podnikania, pretože je to veľký náklad, alebo súčasná situácia bude pokračovať, umožnia vy, e, vyberanie údajov americkými orgánmi priamo z ich počítačov. Ja som si nikdy nemyslela, že zlý zákon je lepší ako žiaden zákon. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán Albrecht, dve a pol minúty. Dámy a páni, asi pred tromi rokmi len niekoľko metrov odtiaľto Európsky eh, súdny dvor pre ľudské, dvora, ľudské práva eh, vyniesol rozsudok o ochrane súkromia v prípad Mapra versus Spojené kráľovstvo. Tam súd povedal, že bezdôvodné zbieranie údajov o osobách bez dôvodu a odôvodnenia potreby je protizákonné. Pred dvomi rokmi len niekoľko odtiaľto e, nemecký ústavný súd hovoril o ukladaní telekomunikačných e, údajov a prišiel k záveru, že zaviazanie súkromných podnikov, aby bezdôvodne ukladali takéto údaje, len povedzme na aj dobu niekoľko mesiacov nie je možné bez e, riadneho odôvodnenia. A potom sa Európsky parlament zdráhal podporiť dohodu, ktorá sa ani ani ďaleka nepribližuje k týmto kritériám. Prišli sme s uznesením, kde sme jasne povedali, že predbežné zásobovanie údajov do doby 15 rokov je neprimerané. Taktiež sme výrazne povedali, že použitie takýchto zozbieraných hromadných údajov ukladaných na dlhú dobu môže zodpovedať alebo sa môže robiť len v nejakých veľmi špecifických prípadoch ako terorizmus, organizovaný zločin. Potom sme hovorili, že profilovanie informácií sa nesmie povoliť a pani Manström. V tejto dohode s takýmito opatreniami budú všetky údaje použité a spracované. Sa, nebudú sa využívať len jednotlivé údaje, budú sa spracovať všetky. To je v tomto opatrení. Je to profilovanie, je to hromadné spracovanie o všetkých prichádzajúcich do USA, kde sa automaticky porovnáva, porovnáva sa s profilmi nebezpečenstva. A tu musíme veľmi jasne povedať, že je to veľmi jasné jasné, jasné odklonenie sa od európskeho práva a práve tu v Európskom parlamente sa musím pýtať socialistov a konzervatívcov, či sa nehanbia takto e, zjavne porušovať právo. A naozaj si myslíte, že poslanci v kongrese by takto angažovane budoval, bojovali za ochranu našich práv? Nie. Tu vôbec nejde o tú otázku, či USA môžu same rozhodovať o tom, aké opatrenia príjmu alebo nepríjmu, ale ide o to, že či my ako Európania ich legitimizujeme alebo nie. A tu musím jasne povedať, toto nemôžeme legitimizovať. Najmä mnohé, mnohé občianky a občania budú veľmi sklamaní, keď dnes tento parlament po desiatich rokách sporov príjme túto dohodu, ktorá obsahuje tie isté sporné ustanovenia ako v minulosti. A preto sa obraciam na vás. Chránte čest parlamentu a odmietnite túto dohodu. A teraz sa chcem spýtať, e, že pani Morvaj má otázku. Akceptujete to, pán kolega Albrecht? Albrechtujete otázku? Mikrofón poprosíme. Dobre, prepáčte. Mám len otázku na objasnenie. Takmer plne súhlasím s tým, čo ste povedali, najmä ak zohľadníme to, že to hromadné, dochádza k hromadnému závažnému porušeniu ľudských práv zo strany vlády, americkej vlády. Chcem sa len spýtať k otázke proporcionality v porovnaní s účelom. Myslím si, že pre mnohých ľudí, tí, ktorí nie sú hlavne právnici, to možno vidia troška skreslenie. Zdáme sa totiž určitej časti súkromia a ochrany súkromných údajov, čo by mohlo byť úmerné tomu znešenému cieľu prevencie terorizmu. Ja myslím, že na tom sa všetci dohodneme, ale otázka je, že či tento vznešený cieľ cieľ. Tento vznešený účel, účel možno dosiahnuť opatreniami, ktoré sa tu prijímajú a ja mám práve s týmto problém a preto budem hlasovať proti dnes, pretože a chcem sa spýtať na váš názor k tejto otázke proporcionality v porovnaní s účelom. Dobre, nech sa páči. Chcem požiadať kolegov, ktorí majú doplňujúce otázky, aby používali modrú kartu primeraným spôsobom. Ďakujem za túto otázku. Samozrejme, boj proti terorizmu a organizovanému zločinu je nutný cieľ a podľa mňa aj dôležité opatrenie, ktoré my ako EÚ spolu s USA ako blízkym partnerom musíme spoločne sledovať, vykonávať. Ale otázka je, že či sa to dá vôbec dosiahnuť masovou analýzou údajov e, mnohých nevinných, nepodozrivých osôb, alebo či nebola by skôr potrebná lepšia spolupráca pri podozrivých osobách, pri podozraniach, pri podozreniach, teda spolupráca policajných orgánov pri podozrivých prípadoch. My si myslí, ja si myslím, že viacej, stále viac vydávame na analytické strediska, údajové strediska, kde sa analizujú nevinné osoby a škrtáme výdavky na policajtov, ľudí na miest mieste, ktorí sa nachádzajú v podozrivej situácii. To je práve ten problém, o ktorom by sme mali tu hovoriť. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva slovo pán Kirkhope pán predseda, komisár, tí, ktorí hovoria o, hlásia aktivitách týchto, tohto parlamentu, hovoria, že sú tu kontraverzie v tejto dohode. Zlepšenie textu počas našich dlhých diskusí vo výbore LIBE znamenalo, že sme získali súhlas naprieč politickým spektrom a nesúhlasím so spravodajkyňom, tieto zlepšenia sú významné. Napriek tomu jednotlivci a jednotlivé skupiny v parlamente neveria úsudku právneho odboru podporu komisie a rokovania medzi dvomi stranami, pán predseda, dvomi stranami, e, e, krajinami alebo spojencami nikdy nebudú mať za výsledok dokonalú dohodu. A to nemôžeme ani očakávať. Ale Spojené štáty sú našim dôverným partnerom z tretej krajiny a história našich vzťahov je vec, ktorú nemôžeme ignorovať. Nemôžeme ani ignorovať ten úspech úspech, ktorý sa dosiahol používaním PNR pri prevencii a stíhaní terorizmu, teroristov a závažnej trestnej činnosti v mnohých európskych krajinách. Taktiež sa musíme pýtať, aká je alternatíva 27 bilaterálnych dohôd? Žiadna právna jednota alebo jednoznačnosť pre letecké spoločnosti, žiadne právo nápravy pre našich cestujúcich? Nie, pán predseda. To nie sú dobré alternatívy alebo priateľné alternatívy pre tento parlament naši poslanci, ktorí nevnímajú túto dohodu ako niečo potrebné, to musia vysvetliť svojim voličom. Ale ja a moja skupina budeme hlasovať za, pretože vieme, že na konci dňa možno táto dohoda nebude dokonalá, ale je integrálnym a vitálnym nástrojom pre zabezpečenie bezpečnosti všetkých európskych občanov. Áno, pán predseda, naši občania majú právo na bezpečné cestovanie. Ďakujem veľmi pekne. A pán Kirchhoff, a teraz tu máme dve žiadosti o otázku položenú vám. Pán Kirchhoff, súhlasíte reagovať a odpovedať na dve otázky? V prvom rade pán Watson. Ďakujem, pán predseda je to ochrana našich občanov pred teroristickými činmi je niečo, kde máme rovnaký názor s našimi partnermi na druhej strane Atlantiku. Samozrejme, že musíme spolupracovať v tomto úsilí, ale na základe vzájomnej úcty. A preto mám otázku na pána Kirkopa. Máte veľa skúseností v tejto oblasti, pán Kirkop. A keby my by sme požiadali amerických legislatívcov, aby hlasovali proti vlastným zákonom a zásadám, z ktorých ich zákony vychádzajú, aby nám pomáhali takýmto spôsobom. Myslíte si, že by to schválili, že by s tým súhlasili? Nech sa páči. Pán predseda, ja milujem hypotetické debaty najmä keď hovoríme o niečom, čo je takto dôležité. Ja si myslím, že môžem s určitou istotou povedať, ja nie som Američan, poznám mnohých legislatívcov v Spojených štátoch, tak ako pán Graham, ale ja som presvedčený, že zákonodarcovia Spojených štátov by rozhodli preto, aby sa spravilo, čo treba na to, aby chránili nielen svojich občanov, ale aj iných občanov slobodného sveta, s ktorými sú v styku. Takéto sú moje skúsenosti zo Spojených štátov. Možno nie každý má takéto skúsenosti, ale ja som presvedčený, že taká, takéto sú ich priority. Dobre, a teraz pani Interfeld. Ďakujem, pán predseda. Dve stručné otázky na e, pána kolegu Kirkoupa. Povedali ste, že musíme akceptovať autoritu právneho odboru Európskej komisie. Ja sa chcem spýtať, vy akceptujete E, autoritu e, úradníka Európskej únie pre ochranu osobných údajov, ktorý v svojom stanovisku hovorí, že táto dohoda porušuje európske právo. Akceptujete jeho autoritu? Rád hovoríte o bezpečnostných účeloch, ale chcel by som vedieť, že prečo konzervatívci, ktorí majú vždy záujem na malej vláde, prečo vy umožňujete systematické používanie týchto údajov pre prisťahovalecké politiky, colné politiky, e, politiky verejného zdravia? zdravia. Ďakujem. Nechcem odpovedať na túto druhú otázku, pretože si myslím, že to je téma pre inú, iné stretnutia. Určite sa s pani Zentefeld môžeme stretnúť a to vyjasniť. Ja ako právnik som zvyknutý dávať stanoviska. Ja neviem, či moje individuálne stanovisko budú dodržiavať viacej ako stanovisko iných e, právnikov. Asi nemyslím, že nejaká skupina právnikov má e, právo na pravdu. Ja chcem len povedať, že právny odbor komisie sú tí právnici, e, sú právnikmi komisie, ktorá je strážcom zmluv a ktorá rieši problémy v mene nás všetkých v súvislosti s medzinárodnými dohodami. Takže ja si myslím, že právny názor komisie je ten hlavný politický názor, z ktorého treba vychádzať. A ja sa o neho aj opieram a iné stanoviská sú určite veľmi dôležité, ale v inom kontexte. E- Ďakujem. A teraz odovzdávam slovo pánovi Batnovi. vidíme, ako sa vlády čoraz viac snažia obmedzovať našu slobodu pričom nám tvrdia, že sa snažia nás chrániť pred terorizmom a cezhraničným zločinom, ale musíme byť opatrní, pretože keď naše slobody budú odstránené, bude ťažké ich navrátiť. A tiež sa musíme spýtať, či máme nejaký dôvod dôverovať týmto vládam. Legislatíva, e, vrátane tá na e, ochranu e, práv občanov by mala byť kontrolovaná. A musíme zaručiť, že vlády nemôžu ľubovoľne rozširovať rozsah pôsobnosti tejto legislatívy ale táto dohoda nemala byť e, navrhnutá e, komisiou. Mala by byť e, navrhnutá zvrchovanými štátmi podľa medzinárodného práva. Toto je neakceptovateľné, pokiaľ to pôjde iba jedným smerom. Musíme podávať európskym občanom informácie Európsky súdny dvor by mal rozhodnúť o oprávnení tejto dohody. Budeme hlasovať eh, proti eh, tomuto návrhu, pretože neakceptujeme legitímnosť eh, tejto európskej výzvy. Ďakujem, pán Betten. Teraz na 2,5 minúty pani Cornelia Ernst. Dámy a páni, eh, Guengel bude hlasovať proti tejto dohode, pretože sa tým vlastne ruší základné právo občanov EÚ a síce právo na ochranu osobných údajov. Pani Malmström, naozaj môžem len krútiť hlavou nad tým, čo ste povedali, pretože eh, tu vlastne bežíte za nejakou imaginárnou bezpečnosťou, ktorá neexistuje a nepriniesie ani táto dohoda, ani žiadna iná. Nejde o pár údajoch o cestovaní európskych občanov. Ide o to, o to, že v kombinácii s inými databázami, ktoré už existujú, samozrejme je možné profilovanie a e, vlastne sledovanie občanok a občanov. My to odmietame, pretože neexistujú dostačujúce dôvody ani to, čo ste vy uviedli, pani Malmström, e, na využívanie e, tejto dohody. A pretože primeranosť a účelovosť E, sa dovedla ab absurdum, ak sa milióny údajov e, bezúhonných občanov takto zbierajú a ukladajú. Odmietame to, pretože používanie údajov ďaleko prekračuje ten rámec, ktorý ste spomínali, teda terorizmus, cezhraničnú trestnú činnosť. A je tu otváracia klauzula v článku 4, o tom musíme potom tiež hovoriť. Je tu taká klauzula, ktorá jasne rozširuje účel. A nie je jednoducho možné súhlasiť s touto dohodou, pretože spracovanie a posúvanie údajov PNR aj, na, aj tretím krajinám, okrem iného, to sa prenáša na e, úrad, teda Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ktorá vôbec nie je parlamentom kontrolovateľná. Je to inštitúcia, kde nie je možná transparentnosť. Je to úrad, kde si e, kľúčky podávajú tajné služby. My odmietame túto dohodu, pretože čas ukladania údajov je proti akémukoľvek vnímaniu primeranosti a účelovosti a dokonca e, citlivé údaje sa ukladajú viac ako 30 dní a dokonca a, e, teda 30 a niekedy aj viac dní. To je naozaj škandál a my s tým nemôžeme súhlasiť, pretože tam nie je ani žiadna vážna možnosť na e, e, právnu nápravu, na zjednanie právnej nápravy. nie je možné žiadať nejaké opravné prostriedky v zmysle riadneho zákona o ochrane údajov. Nie je možné uh, Ehm, tu, je vlastne, tu sa bráni právo. Na adresu pána Fosa by som ešte povedala aj tým poslancom, ktorí tu chcú hlasovať za. Ak nám záleží na našich vlastných zmluvách EÚ, tak naozaj musíme odmietnúť túto dohodu a to, pán Fos, súvisí so zodpovednosťou, so zodpovednosťou za občianky a občanov EÚ. Ďakujem. Grazie, Ernst, Ďakujem pekne. A teraz pán Cilstra na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlavná zodpovednosť verejných orgánov je bezpečnosť jej občanov a preto všetci máme zodpovednosť chrániť našich občanov. Občania eh, majú právo očakávať bezpečnosť a očakáva tiež to, že vlády ju zaručia. E, je veľmi dobre známe, že Amerika sa snaží bojovať proti terorizmu, ale rovnako sa to snaží aj Brusel. Ale zbieranie mnohých osobných údajov je narúšanie osobných slobôd vykladá sa to ako povinnosť boja proti terorizmu, ale narúša to osobné slobody. A toto je rozhodnutie prijaté Amerikou a Brusel do toho nebol skutočne zapojený. Zber osobných údajov je niečo, čo sa robilo a robí eh, pod dozorom Američanov. A tiež prenos týchto údajov eh, robia spoločnosti súkromného sektora. Ani sa tu neuznáva, že Amerika je jedno z hlavných zdrojov amerického, e, e, pardon, medzinárodného terorizmu. A Brusel jednoducho by mal byť tiež zapojený, aby mal mať zodpovednosť za e, bezpečnosť svojich občanov. Ďakujem. Pán Cilstra, chcete akceptovať otázku od pána Alvara? Pán Cielstra? Pán Alvaro by sa vás chcelo pýtať otázku. Akceptujete ju? Nech sa páči, pán Alvaro. Ďakujem, pán predseda. Mohol mi kolega urobiť láskavosť a uf, ko, skonkretizovať uh, to, čo myslel tým, že islám je vlastne zdrojom teroristických útokov. Prego, no lebo zizla. Pán Silostra? Pán predseda, toto je príklad najvity. Ja som chcel povedať to, že došlo k 11 tisíc útokom v islamistických e, krajinách a tie boli inšpirované islamistami. E, myslíte na všetky tie zverstvá, na tie útoky, ktoré boli spáchané v Londýne, v Madride, e, v USA a tak ďalej. Stačí si prečítať noviny. Situácia je naozaj hanebná. Ja si myslím, že parlament nemôže akceptovať, že naše slobody sú iba ilúziou. Ďakujem. Teraz pán Weber na dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, pán zásobca rady, myslím, že by sme si mali navzájom priznať to, že sa všetci snažíme Eh, nejak vyriešiť eh, túto ochranu údajov pre našich európskych občanov. A takisto to, čo povedal pán Watson vo svojom krátkom vystúpení, chcem zdôrazniť. Boj proti teroru eh, je našim spoločným a tí, ktorí zažil, zažili teror, tí tu tiež musia zohorovať svoju úlohu. Oba argumenty treba zvážiť. Za EPP je jasné, že USA v tomto boji proti teroru ktorý je globálnou výzvou, že USA sú našim partnerom. My USA vidíme ako, vnímame ako partnera a spolu s nimi chceme pracovať. A to, že označovať Američanov za tých zlých, ktorí zbierajú údaje a my, Európania, profitujeme z tých uh, údajov, ktoré nám dávajú k dispozícii, túto hru nechceme hrať. My chceme spoločne dostať našej zodpovednosti a teda aj my, Európania, musíme konať. Každý štát má suverénne právo e, upravovať, e, ako vpúšťať cudzích štátnych príslušníkov na svoje územie, e, tak ako o tom diskutujeme s Kanadou, s Austráliou a aj z USA. Táto nová dohoda prináša väčšiu právnu istotu. Všetci, ktorí hlasujú proti nej, budú mať menšiu právnu istotu. To je tá alternatíva, ktorú tu dnes máme. A chcel by som vyslovene poďakovať komisárke za to, že jasne ukázala, že Európa je spoločne silnejšia, spoločne dokáže viac, než keby 27 štátov rokovalo osamotenie. Euro... EPP sa priznala k partnerstvu v, z USA. Pozrieme sa do budúcnosti. Máme tu rámcovú dohodu o údajoch, pretože výmena údajov bude v budúcnosti dôležitejšia a preto by som bol rád, keby Američania sa na tom tiež podelali, aby sa vypracovali spoločné štandardy, pokiaľ ide o zber údajov, ochranu údajov. Ak budeme mať to spoločne stanovené v rámcovej dohode s Američanmi, tak je tu šanca, že vytvoríme globálne štandardy a to by bola skutočná pridaná hodnota pre našich európskych občanov. Weber, ci sono due colleghi che vogliono interrogarlo. Pán Weber, sú tu dvaja kolegovia, ktorí by sa vás chceli niečo spýtať. Pán Tavareš? Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Weber. Musíme byť realistickí, pokiaľ ide o našich občanov a nešíriť paniku. Vy ste urobili veľmi ambiciozne vyhlásenie. Už nie viac Toulouse. Ako prepájate Toulouse, respektíve to, čo sa tam stalo, s tým, o čom hovoríme? Ehm, vedelo sa o tom, že pán Mera cestoval do Afganistanu alebo Pakistanu, ako by sa e, dalo vyhnúť e, tým cestám tomu, e, do týchto krajín, keby sme mali tieto údaje. Myslím si, že musíme sa sústrediť na túto debatu, byť realistický a nevyužívať tie hrozné udalosti z Tulu na šírenie paniky. Vážený kolega, každý vyšetrovateľ, ktorý sa zaoberá um, vyšetrovaním teroristickej činnosti, vám povie, že pri e, takomto vyšetrovaní nebude iba nejak jeden súbor údajov zaujímavý, ale je to celá, celý set, ako sa to financuje, aké sú tam e, telefonické kontakty. Preto e, hovoríme o tom ukladaní údajov a tak ďalej. Čiže je to celkový obraz. Ja som nikdy netvrdil, že len jeden súbor údajov nám pomôže dospieť k nejakému výsledku, ale povedal som, že na jednej strane sú tam E, záujmy občanov o ochranu svojich údajov, ale zároveň treba zobrať do úvahy to, že e, akú právomoc, aké údaje dávame vyšetrovateľom, aby oni mohli robiť svoju prácu, aby teda zabranili budúcim teroristickým útokom. To treba e, brať do úvahy to, čo rešpektujeme a viac som teda nepovedal. Honore, stop. Honore Albrecht. Pán Albrecht. Vážený pán Weber, ja rešpektujem váš názor, ale keď sa tak zamyslím nad tým, vy hovoríte, že samozrejme musíme s tretimi krajinami spoločne uzatvárať takéto dohody, tak si kladím otázku, že ako potom zareagujete na otázky napríklad zo Saudskej Arábie, možno z Číny čo skoro. A, a oni mm, tiež e, možno budú mať podobné E, dopity a budú sa pýtať, že keď to Američania dostávajú tieto údaje, prečo to nedostávame aj my a ešte aj s legitimáciou Európskeho parlamentu. Ako na to zareagujete, ak tieto krajiny budú chcieť prijať ešte aj e, ďalšie opatrenia a budú to chcevať legitimované Európskym parlamentom? Budeme teraz ako Európsky parlament akceptovať všetko, čo príjmu tretie krajiny, bez ohľadu na to, či je to v súlade s európskym právom alebo nie? Prego. Nech sa páči. Vážený pán kolega Albrecht, keď ja sa rozprávam s vyšetrovateľmi, tak mi hovoria, že by sme množstvo takýchto plánovaných teroristických útokov v Európe nedokázali uh, vyšetriť alebo im zabrániť, keby sme nemali to partnerstvo z USA. Hovoria mi, že sme z USA partnerom v spoločnom boji proti teroru. Ak som toho názoru, že USA sú ferovým partnerom, tak sa rád s nimi posadím za rokovací stôl. To neznamená, že to je biankošek pre všetky krajiny tohto e, sveta. Nie som toho názoru, ako vy tu naznačujete, že keď e, sa, vy tu dávate nároveň USA a Čínu, to je vaša pozícia, nie moja. Pre mňa sú USA partnerom a myslím, že táto e, zmluva, ktorá tu je, dáva komisii väčšie právomoci pozerať sa na prsty Američanom, čo urobia s tými údajmi a či sa tie pravidlá, ktoré sme spoločne spoločne dohodli, aj uplatňujú. Ja chcem silnú Európu, ale akceptujem aj USA ako spravodlivého a férového partnera, ktorý spolu s nami chce bojovať proti teroru. Mám ešte tretiu otázku, respektíve je tu tretia otázka pre vás. Naozaj veľké vážne. Ďakujem, pán predseda. Pán Weber, ja vás už nejaký čas poznám a poznám vás ako vášho zástancu právneho štátu, tak je to fajn. A teraz ma zaráža, e, čo vy a vaša skupina v tejto rozprave hovoríte. Vy vlastne hovoríte, že táto dohoda, ktorá pre mňa je úplne nezmyselná, poviem to otvorene. Vy hovoríte, že je to dobré, pretože keby sme to nemali, tak by aj tak USA robili, čo len chcú, bez ohľadu na to, čo chce EÚ. A vážený pán Weber, no ale to je potom e, vydieranie. Ak túto dohodu ehm, uzatvárame len preto, eh, že inak by sme mali strach z toho, čo tí Američania urobia tak či tak, tak tak sa to nedá. Ako to vysvetlíte mne a svojim voličom? Ďakujem. Nech sa páči. Eh, Pani Morvaj, e, už tu boli tri takéto doplňujúce otázky, e, takže ďalšie nemôžeme zohľadniť. Musíme pokračovať v rozprave. Môžete sa potom prihlásiť, dajme tomu, pri nejakom inom rečníkovi. Takže, e, protiprávna otázka sa dá hodnotiť politicky. Vy máte iný názor než ja, keď sa pozriem na túto dohodu, ale Ehm, máme tu organizáciu, ktorá pri rokovaní o zmluve má právo iniciatívy, má možnosť to posudzovať a to je komisia, právny servis komisie, ktorý ehm, informuje, že tá zmluva je v poriadku. A Taká je právna situácia, ak má niekto iný názor, ak sú kolegovia iného názoru, ak členské štáty sú iného názoru alebo vlády v Európe, tak samozrejme majú absolútnu voľnosť nechať to preveriť pred Európskym súdnym dvorom. Taký je náš právny systém, ja nemám nič proti tomu, ale vychádza z toho, že by to bolo proti právu, hoci e, právny servis komisie povie, že je to v poriadku, tak to zachádza naozaj priďaleko. Ja si skôr kladiem otázku, že ako vy chcete vysvetliť svojim občanom, keď to dnes odmietneme, že v zásade je tu taký nejaký e, priestor bez správia, e, pretože USA potom môžu e, rokovať, ja neviem, s leteckými prepracovami alebo s členskými štátmi priamo a nebude tam absolútne žiadne, nebudú tam absolútne žiadne pravidla v tejto otázke. Takže takto to vyzerá. Ďakujem pekne a teraz e, López Aguilar, nech sa páči, dva po minúty. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Mám tú čas predsedať výboru LIBE, kde sa o tejto téme veľmi detálne pozorne a veľmi dlho diskutovalo. A ako výsledok tejto intenzívnej debaty e, došlo k demokratickému hlasovaniu, ktoré vyjadruje väčšinovú vôľu e, poslancov. 31 bolo za dohodu, to znamená že e, odporúča e, parlamentu schváliť. 23 bolo proti, iba jedno zdržanie. Myslím si, že tu sa tiež odráža tá odvedená práca počas rokovaní. Chcel by som e, povedať, že sa tu potvrdzuje vlastne účel tejto dohody. Samozrejme, nikdy tu nemôžeme mať dokonalý výsledok, ale je tu vlastne obmedzenie na tie zločiny, e, ktoré sa týkajú terorizmu a cezhraničného zločinu, pri ktorých e, by odsúdenie bolo na viac ako 3 roky. E, tiež tu ide o obmedzenie doby, počas ktorej sa budú E, spracovávať, uchovávať údajov. E, bude to počas 5 rokov, okrem teda prípadov terorizmu, kde to bude 15 rokov. A potom ide tiež tu o záruky, kde sa potvrdzujú princípy e, zberu uchovávania údajov, takisto prenosu údajov, kde by bola používaná metóda push. Myslím si, že tu sa teda potvrdzuje ten princíp, že Európsky parlament má príležitosť spolupracovať eh, s Európskou komisiou a byť relevantným partnerom pri rokovaniach eh, s globálnymi partnermi, eh, takými dôležitými partnermi ako je USA, pretože dôležité je neponechať 27 členských štátov na pospas s bilaterálnym rokovaniam, pretože ak by sa to stalo, tak by sme boli zraniteľnejší. Ale tiež uznávame, že prakticky to znamená to, že občania by e, v takom prípade boli vystavení platnosti z súčasnej zmluvy z roku 2007 a to by zhoršilo ich zl situáciu, nezlepšilo by záruky. A preto si myslím, že ten výsledok, e, ktorý máme, predstavuje zlepšenie oproti pôvodnému e, stavu a predstavuje právnu istotu, predstavuje súbor E, zákonných noriem, e, ktoré letecké spoločnosti, ktoré prepravujú viac ako 42 miliónov pasažierov do USA, ktoré budú musieť dodržiavať. A tak vlastne podľa týchto e, teraz dohodnutých kritérií. Ďakujem pekne a teraz pán Alvaro na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že my ako liberáli si život nezjednodušujeme, keď musíme prijať takéto rozhodnutie. Pre nás je to postup zvažovania. Všetci sledujeme argumenty zdravý rozum a nie dogmy. To je cieľom našej politickej skupiny. My si uvedomujeme, čo je právna istota, právna jednoznačnosť čo, aký význam má aj znenie, ktoré je v tejto zmluve, v dohode a to je pre nás to rozhodujúce. Hovoríme tu o ďalších možnostiach použitia, o dobe uchovávania a podobne. To sú veci, ktoré sú nám na základe toho, ako je to tu uvedené, nejasné. My ako politická skupina sme tým známi, že pre nás je sloboda jednotlivca na prvom mieste a bezpečnosť je vždy služobníkom e, slobody. Nie je to nikdy naopak. A potom je tu otázka zodpovednosti. Našou zodpovednosťou je chrániť záujmy občanov a dosiahnuť rovnováhu a podľa nás táto dohoda to nerobí a myslíme si, že naše odmietnutie jasne ukazuje, že sme proti erózii slobody a zodpovednosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Sargentini na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Už niektorí predrečníci to naznačili a ja by som tiež chcela hovoriť o Alžírčanoch, ktorí, al, ktorí prišli napríklad do Detroitu a do iných, e, cestovali do iných štátov a e, boli tu informácie o e, týchto jednotlivcoch a myslím si, že orgány by mali mať tie informácie, mali by ich využívať, ale mnohokrát orgány nevedia, ako môžu narabať s týmito e, informáciami. Myslím si, že to je naša úloha, aby tieto orgány vedeli, ako spracovávať tieto informácie, ako ich využívať. E, musíme vyslať signál e, kam chceme ísť. Mnohokrát sa prijímajú iracionálne rozhodnutia, takže e, my potrebujeme e, vedieť a poznať tie argumenty, e, na základe ktorých by sme mali vyslať toto posolstvo. Ďakujem. Teraz pani Foster na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Toto je naozaj veľmi zaujímavá debata, ale zdá sa, že aspoň zo strany nie. E, je tu ako keby zabúdanie na to, e, keď e, pred niekoľkými rokmi viac ako 3000 ľudí stratilo životy pri teroristickom útoku. Dôsledkom toho boli zvýšené Eh, bezpečnostné eh, opatrenia na európskych letiskách a podľa mňa eh, Samozrejme, ja mám svoj názor na ľudské práva a ja by som považovala za porušovanie ľudských práv, ak by moje vlády alebo moja vláda neprijala rozhodnutie a opatrenie na ochranu mojich práv. Niekedy treba príjmať rozhodnutia, ktoré nie sú veľmi dobré alebo príjemné, ale musím vám povedať, vo výške 47 tisíc stôp. Jednoducho teroristi, e, im je jedno, či sa nám niečo páči alebo nie, či máme nejaké otázky alebo nie. A e, konajú podľa seba. Ja som viac ako 20 rokov pracovala v leteckom priemysle a viem, že jednoducho teroristi nepoznajú hranice, nepo, nemajú žiadnu morálku a mnohokrát nemajú ani žiadne argumenty na uh, zabíjanie ľudí. Jednoducho chcú urobiť isté prehlásenie. A preto, čo je vlastne to PNR? To sú základné informácie a je mi jasné, že moji kolegovia vo výbore LIBE naozaj tvrdo vyjednávali v záujme ochrany občanov EÚ aj ostatných občanov. A myslím si, že sú to záruky. Eh, po 11. septembri PNR boli základným prvkom na vyšetrovanie eh, bombardových, eh, pardon, teroristických útokov v Londýne, ako aj ďalších teroristických útokov vo svete. A ja by som chcela vyzvať svojich kolegov, aby podporili túto dohodu, pretože sa naozaj dosiahla dobrá dohoda, ktorá zaručí, že všetci európsky občania budú chránení e, pri svojich medzinárodných cestách. Ďakujem, pani Foster. Ste pripravená akceptovať otázku od pani Infeld? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, ja by som sa chcela spýtať kolegyne Foster, e, či naďalej bude e, takto o mne hovoriť a či povie, že som dostatočne nemyslela na bezpečnosť. Chcem sa spýtať, že či ste si vôbec prečítali dohodu a namietky proti dohodiach. Môžete odpovedať, ako e, bezpečnostné prehliadky ako verejné orgány majú nejaký vplyv na to, čo sa deje vo výške 47 tisíc stôp. No ja si myslím, že ja som vás nejako neočiernila. Um, mám pocit, že spravodajkyňa ehm, má teraz pocit, že je ehm, expertka na medzinárodný terorizmus. Ja som sa stretla Ehm, som mala stretnutie s relevantnými orgánmi a môžem povedať, že nie všetci kolegovia jej pravdepodobne dali všetky relevantné informácie, ale môžem vám povedať, že ehm, niektoré z tých pripomienok, ktoré ste povedali, ehm, aj vo svetle toho, čo sa udialo pred desiatimi rokmi, ja si myslím, že vaše pripomienky sú naivné, ako keby ste boli z inej planéty. Nemyslíte si, že je veľmi dôležité, aby e, naše údaje boli e, spracovávané bezpečne. Samozrejme, my to chceme, my nie sme hlúpi, ale zároveň vieme, že naše vlády aj politici musia niekedy prijímať ťažké rozhodnutie a nie je to vždy ľahké. A myslím si, že zatiaľ je to najlepšia dohoda, akú máme, veľmi vážne a opatrne bola vyjednaná. Myslím si, že komisia tu odviedla dobrú prácu. Pani kolegyňa, eh, musíte si dať svoje sluchadla, pretože ešte sú tu ďalší ľudia, ktorí by sa vás chceli niečo spýtať. Pani Morvaj a pán Albrecht, eh, chcem vám všetkým povedať, že tieto modré katy sú vynikajúce, pretože eh, naozaj popchynajú diskusiu dopredu, ale musíme sa držať rečníckého času, pretože už teraz máme časový skls. Pani Morvaj? Ďakujem. E, pri všetkej úcte chcela by som sa spýtať, že či za normálnych e, okolností, a počkajte prosím, kým dokončím otázku, by ste súhlasili s tým, že vlády nemajú nič dočinenia s tým, e, alebo by ich nemalo vôbec zaujímať, kam cestujeme, ako dlho cestujeme, či máme nejaké zdravotné problémy a nejaké ďalšie veci. Samozrejme, vlády určite e, môžu mať opodstatnený záujem na zber, o zber takýto, takýchto údajov, ak ide o ochranu občanov, ale ako presne môžu e, chrániť ľudí pred terorizmom prostredníctvom zberu týchto údajov a prostredníctvom obmedzovania slobod. E, ale vážení kolegovia, musíte sa naozaj držať eh, času. Eh, samozrejme, beriem na vedomie vaše pripomienky. Eh, Letenské spoločnosti vždy počas histórie zberali o nás údaje, naozaj počas 10 ročí. A je tu teraz len veľmi málo iných informácií, než bolo aj pred 11. septembrom. Takže máte pravdu, samozrejme, koľko informácií je príliš veľa ale ide tu o to, že terorizmus e, jednoducho sa nezastaví na hraniciach, je medzinárodný. A samozrejme, niekedy je to pre nás ťažké, ale my, občania, sme povinní dať informácie a niekedy to nechceme dať, ale samozrejme je na vládach a na politikoch, aby povedali tie, že áno, je v našom záujme to urobiť. A ja samozrejme nemám nejakú priamo odpoveď na to. Je tu istý kumulatívny efekt, ktorý trvá už 10 ročia aj kvôli týmto teroristickým útokom. Pán Albrecht? Ja, sehr geehrte Frau... Vážená pani Foster, mám ešte jednu otázku na vás, pretože ste povedali, že pri údajoch o cestujúcich ide o základné informácie, málo informácií. Viete o tom, že pri systéme API časť základných informácií sa prenáša celosvetovo automaticky, keď sa hovor, prenášajú informácie o tom, že kto je na ktorom lete. A viete, že pri informáciách PNR sa uvádza aj to, čo som kúpil za svoj, na svoj boarding par, e, pas, na svoju palubenku na letisku. Je tam uvedené moje letové správanie a ďalšie takéto podrobnosti a pri spracúvaní sa využívajú ďalšie. Eh, eh, Kolegovia, mali sme už 15 otázok v rámci eh, modrej karty, to je naozaj veľmi veľa. Pani Foster, poprosím vás veľmi stručne. Takže veľmi stručne, áno. Vynikajúce, e, ďakujem pekne. Vrátime sa k debate. Takže teraz pán Borgecio. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som povedal pánovi Aguilarovi, že sa mu chcem naozaj poďakovať za vynikajúce e, predsedanie tejto debaty. Debata bola veľmi vyvážená, veľmi dobre zvládnutá. Samozrejme, e, sú tu isté výhrady, ktoré mám k tomu, e, k tejto téme, a le, nechcem tu nejako filozoficky teraz uvažovať o tých Eh, právnych zákonitostiach, ale skôr o ochrane občanov. Naši občania majú právo na zaručenie bezpečnosti. Eh, mnoho eh, ľudí stratilo životy aj a my musíme bezpečnosť považovať za prioritu. Ja si nemyslím, že by som mohol hlasovať tak, ako povedal pán Betten, pretože e, Liga Severu je za, e, respektíve súhlasí s tými ustanoveniami. My si myslíme, že individuálne slobody sú veľmi dôležité a treba... Vážený pán predseda, dohoda PNR neposkytuje dostatočnú ochranu európskym občanom v oblasti ochrany osobných údajov a podľa eh, Američanov by sa to mohlo aj odozdávať tretím štátom, takže PNR sa stále v USA charakterizuje ako executive agreement, to znamená, že sa nepredkladá na ratifikovanie kongresu, takže pre USA to ani nie je právne záväzné. A ak potom máme napríklad e, zachytené pohyby popredných manažerov Európy a je naivné si myslieť, že by takéto, takýto jedinečný zdroj hospodárskej špionáže nevyužili, najmä ak je to oblasť upravovaná nezáväznou zmluvou, dohodou. Ďalej tu nie je rovnaké zaobchádzanie občanov EÚ s občanmi USA pri leteckej doprave a preto by mohla Európska únia vyjednať aj lepšie podmienky, než tomu urobila. Týl. Dve minúty. Ďakujem, pán Busutil. E, pán predseda, čo je tu najdôležitejšie prihlasovanie Musíme sa spýtať, je táto dohoda naozaj, alebo dosahuje rovnovahu medzi dvoma e, rovnocenými cieľmi, a to je ochrana bezpečnosti našich občanov a ochrana ich súkromia. Myslím si, že naozaj v tomto kontexte musíme hodnotiť túto dohodu, ktorú máme pred sebou predtým, než by sme povedali áno alebo nie. Nuž, ako ja by som odpovedal na to? Ja by som povedal áno, áno, dosiahli sme tú istú dobrú rovnováhu, aj keď som ten prvý, ktorý vidí, že táto dohoda naozaj nesplňa úplne všetky naše vysoké očakávania a e, ale tiež a, a nepredstavuje síce ten najlepší prienik alebo ten mílnik, ktorý sme čakali. E, ja by som chcel povedať e, zo pár vecí. V prvom rade mať nejakú dohodu je lepšie, než nemať žiadnu dohodu e, z dôvodu ochrany e, bezpečnosti, ale aj súkromia, pretože táto dohoda poskytuje naozaj lepší rámec na ochranu údajov, než ten rámec z roku 2007 a um, tiež než možné bilaterálne dohody, kto, ku ktorým by došlo bez tejto dohody. A bez tejto dohody, ako už bolo povedané, e, údaje sa budú naďalej prenášať bez nejakých záruk. Po druhé, musíme pripustiť, že USA majú právo požadovať údaje o osobách alebo od osôb, ktoré tam cestujú. A o čo nám tu ide? My sa snažíme e, zabezpečiť ich najvyššiu mieru E, možnú mieru ochrany e, osobných údajov. Bez tejto dohody e, môže tu dôjsť k stiaženiu, k prerušeniu leteckej dopravy a k rôznym prekážkam. A nakoniec je pravda, že spracovanie PNR vedie k zvyšovaniu bezpečnosti e, našich občanov a myslím si, že to by nemalo byť akýmsi tabu povedať tu v parlamente, e, že e, táto bezpečnosť bude tiež mať z tohto pro- prospech. Ďakujem pekne. Teraz Carmen Romero López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Busutil, Viete, že v národných parlamentoch e, sú len tri krajiny, ktoré zavrhli, e, pardon, e, zahrnuli PNR do svojej legislatívy a viete, že Francúzsko a Veľká Británia to zahrnuli do svojej legislatívy o imigrácii. Viete, že Dánsko, tá tretia krajina, to urobila iba pri prípadoch terorizmu. Viete, že E, tu prebieha táto e, dôležitá debata a správa výboru LIBE nie je jedinou správou k tejto téme. Ako už bolo povedané, je tiež správa Európskeho úradníka pre dohľad údajov a tiež pracovnej skupiny podľa článku 29 e, tiež prinášajú dôležité informácie a tieto správy zhodnotili, že táto dohoda porušuje základné práva európskych občanov. Pán Busutil, áno, ja viem, poznám tieto fakty a tiež viem, že dohoda PNR a jej efektivita boji proti terorizmu ehm, je veľmi dôležitá. Preto by sme aj my v EÚ chceli vytvoriť takýto systém PNR. Ja si myslím, že argumenty tých, ktorí sú proti tejto dohode, tí, ktorí hovoria, že neochraňuje dostatočne e, súkromie občanov. No už ja si myslím, že to je pomílené, pretože bez tejto dohody budú dokonca ešte menšie záruky na ochranu údajov. A preto by som chcel, aby všetci e, toto zobrali do úvahy. E, ďakujem, pán Sipel. Ďakujem veľmi pekne. Teroristické útoky boli pred viacerými rokmi dôvodom pre opatrenia, ako je preventívne uschovávanie údajov alebo PNR. Ale terorizmus ako taký zrejme nestačí na právne odôvodnenie takýchto opatrení pre očiach občanov. Preto hovoríme o závažnej trestnej činnosti, organizovanom zločine a dneska hovoríme aj o obchodovaní s ľuďmi miliónkrát uchovávané údaje sú len jednou časťou e, takéhoto boja. Pani Malmstromová hovorí, že ochrana údajov sa zlepšila. Hovorí o tom, že niektoré údaje sa uchovávajú len 10 rokov, ale ochrana údajov začína skôr napríklad tým, že sa viaže na konkrétny účel alebo že sa E, obmedzuje povinnosť, kedy to uchovať a ako to vyzerá v tejto dohode, ktorú chceme schváliť. Miliónásobné uchovávanie údajov o nevinných občanoch nám najmenej 10 rokov podľa rôznych kritérií neustále prevetrávané a podobne. Iné trestné činy, povedzme trestné činy s trestom 3 roky, tam spolková vláda hovorí, tam tí, ktorí cestujú do USA, si musia uvedomiť, že pre priestupky, kde sa u nás ani nezačne proces, sú trestné činy, ktoré v, Raku, v USA končia odsúdením do väzenia Niekedy stačí, aby podozrivý sa pokusil prekročiť hranice. Samozrejme, my všetci chceme ale bezpečne prekročiť hranice a aj sa vrátiť a každý súd môže napríklad ale požiadať o takéto údaje. Lepšia ochrana údajov, keď vidíme túto širokú oblasť použitia a tá možnosť ďalšieho odovzdávania údajov iným orgánom a tretím štátom sú veľmi znepokojujúce a preto ľutujeme, že pri posudzovaní doteraz sa účasť ochrancov údajov nezahrňa. Napriek tomu chcem povedať, že do USA stále cestujú ľudia, ktorí sú podozriví z terorizmu a sú tam mnoho rokov vo väzbe bez oficiálneho e, obvinenia. Proti terorizmu treba bojovať, ale tento text je text, ktorý znamená krok navyše. Všetci občania sú všeobecne podozriví, vydávame ich do rúk amerického právneho systému namiesto toho, aby sme chránili práva a hodnoty našich občanov. Pán Albrecht sa pýta, že tí, ktorí, e, ktorí schvália túto dohodu, či sa musia hambiť. Nie, nikto sa nemusí hambiť za svoje dnešné rozhodnutie. Ale mňa veľmi znepokojuje to smerovanie, ktoré e, určíme prijatím uznesenia k takejto dohode. A preto budem z hlbokého presvedčenia hlasovať proti tejto dohode. Minúto. E, pani poslankyňa krízbek na jednu minútu, pán predsedajúci, a pani komisárka. SWIFT, ACTA, PNR, to sú skratky ktoré často počúvame a znepokojujú Európanov, ktorí nevedia celkom presne, že čo sa za tým skrýva, aká realita sa za tým skrýva Ehm, príliš sa tu zovšeobecňuje dohľad nad všetkými pasažiermi dohoda z EU. Ak tam pôjdem lietadlom, tak bude známe, že čo rada jem, ako sa správam na letisku, aké mám zdrav, aký mám zdravotný stav a tak ďalej. To všetko sú argumenty, ktoré tu dnes zazneli vo veľmi vášnivej diskusii, dlhej a, fas, a tak, e, takže od roku 2007 e, tu potrebujeme mať nejaké záruky, nejaké černé línie, aby sme mohli akceptovať e, takúto dohodu Európskeho parlamentu. Dnes tu takéto záruky nemáme, ani čo sa týka reciprocity, ani čo sa týka proporcionality, tak ako to pripomenul kolega Graham Watson, pokiaľ ide o pozíciu USA, a takisto ako to spomenula pani e, Foster, čo ja síce spochybňujem, ak tam v tom PNR nič také veľké nie je, ak teda tam nič také veľké nie je, tak žiadame reciprocitu od USA. No a čo sme dosiahli, e, e, sa nám hovorí, že nedosiahneme nič viac, že treba sa obratiť na sudcu, že toto je nepriateľné, aby sme takto sa vzdávali zodpovednosti. Ale je na nás vytvoriť podmienky rovnováhy demokracií v Európe, e, med, no, teda bez, medzi bezpečnosťou a bojom proti e, terorizmu a preto budem hlasovať proti tejto dohode. Ďakujem pekne a pani poslankyňa Flotr. Ďakujem. Od začiatku tejto rozpravy tu nebolo mnoho e, kolegov, e, ktorí by spomínali, že to je útok na základné e, občianské práva v EU. Niektorí hovoria, že je to lepšie než nič, niektorí hovoria, že to nie je veľmi dobré, no a mm, sú tam možno trošku obmedzované naše práva, ale tá bezpečnosť je dôležitejšia. Takže toto tu stále počúvam. Všetci dobre vieme, že politika boja proti terorizmu, aby bola efektívna, aby bola účinná, aby vyhovela medzinárodným požiadavkám, tak tá podmienka účinnosti je integrálne dodržiavanie ľudských práv a ja si teda myslím, Samozrejme, nie je to veľmi dôveryhodné, že táto dohoda e, nie je napadnutelná súdom, e, že my si musíme zobrať tú politickú zodpovednosť, ale o to presne ide, že Minulosť naznačuje, že európsky občania nemôžu počítať s nikým iným, len s Európskym parlamentom. E, budeme teda stať po ich boku, alebo ich necháme e, iba zaplavený týmito hrozbami, pretože my sami nevieme, že kam sa tie údaje dostanú, do, e, bude tam v tom systéme, kde CIA, kde sú tie nelegálne väzenia, kde dochádza k mučeniu a tak ďalej. A my musíme teda e, dostať našej zodpovednosti. My tu chceme zodpovednosť a chceme teda, aby e, to e, bolo naozaj v tom právnom rámci. To je veľká otázka. Ďakujem. Je tu otázka. Akceptujete otázku e, pani Foster? Pani Flotr? Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne k tomu, čo povedala. Povedala, že Všetci občania sú proti tomu. Ja by som chcela povedať, že väčšina občanov o tom nič nevie. E, čo chcú občania EÚ? Chcú, aby e, ich vlády sa chopili zodpovednosti, keď e, občania sa hýbu v týchto krajinách a chcú sa hýbať voľne v Európe a vo svete a berú zodpovednosť za ich e, bezpečnosť. Musia príjmať aj náročné e, rozhodnutia. Čiže občania, a ja sa s mnohými stretávam, určite aj vy sa stretávate, aj vo francúzskej volebnej kampani. E, nikto nevie, čo vlastne je PNR a nikoho to nezaujíma. Oni očakávajú, že politici im zabezpečia istotu. Prego, no? Vlastne Nech sa páči. V našej rozprave nikto ne spochybňuje, že tu um, sa narušujú občianské práva. Vy hovoríte, že uh, občania o tom nič nevedia, no ale to je veľký problém, ak nikto uh, to občanom uh, nevysvetľuje, nič o tom nevedia. Mm, ja si myslím, že nie je, zmysl, nie je dobré a nie je to dobré, aby európsky občania sa zrazu ocitli v nejakom an- americkom antiteroristickom e, systéme, kde nemajú žiadne procesné záruky, môžu byť e, vlastne bez obvinenia zadržania a tak ďalej. Takže ja si myslím, že naozaj európsky občania si zaslúhujú, aby boli informovaní e, a nemalo by im byť takéto niečo upierané. A teraz pani poslankyňa Erenhauser, pán poslanec Erenhauser, ďakujem pekne. Európsky parlament v roku 2010 e, s väčšinou e, odsúhlasil dve uznesenia a tam parlament jasne sformuloval podmienky a je faktom, že táto dohoda nesplňa tieto podmienky. Po prvé, profilovanie nie je vylúčené. Po druhé, ešte stále je možný pul. Ďalej, účel e, ďalšej, e, ďalšieho odozdávania údajov nie je presne definovaný a zber takýchto masových údajov a e, uchovanie týchto údajov vôbec nie je nejako mm, osvetlené, nie je osvetlený účel a Európska komisia absolútne sa nepostarala o žiadne alternatívy, takže dá sa povedať, že táto dohoda spôsobuje veľké obavy, pokiaľ ide o Eh, judikatúru Európskeho súdneho, súdu pre ľudské práva a pokiaľ ide o Európsku chartu základných práv a preto samozrejme nebudem hlasovať za túto dohodu a myslím si, že by bolo dobre, keby celý parlament odmietol túto dohodu, aby nestratil svoju dôveryhodnosť a aby boli splnené tieto podmienky. Ďakujem pán poslanec Mauro. Ďakujem pekne, pán predseda. A mnohí moji kolegovia, e, vrátane tých, ktorí podporia tú dohodu, povedali, že tá dohoda je taká mm, nie veľmi pevná a ich pozícia je pochopiteľná. Keď sa pozriete na to, čo povedala pani Malmström a takisto zástupca rady, oni hovoria o ústupkoch, ku ktorým došlo v kontexte dohody. Ústupok to nie je uznanie právneho nároku a o to tu vlastne ide. Je to skôr kultúrne než politické ten problém. A má to dopad na vzťahy medzi USA a Ameri- e, Európou a teda znamená to, že Američania namiesto toho, aby rokovali s európskymi inštitúciami, e, sa pokúsili e, riešiť to s individuálnymi ministrami zahraničných vecí z individuálnych krajín. E, Všetkých kontaktovali nedávno e, Američania. Je to objektívny fakt. Myslím si, že tu je niekoľko obáv a nielen pokiaľ ide o bezpečnosť, ale aj rozsah pokroku v týchto rokovaniach, pokrok dosiahnutý. Tam tá spojená jednotná pozícia EÚ nie je niečo, čo sa vybuduje len tak z večera do rána, Mm, pevná pozícia a schopnosť poskytnúť záruky európskym e, inštitúciám, aby mohli chrániť e, práva európskych občanov. To nie je jednoduché. My to musíme budovať krok za krokom, budujeme to už roky a pán Aguilar, myslím, že veľmi jasne popísal aká uh, živá a uh, zdlhavá diskusia bola vo výbore LIBE a um, takisto to platí aj pre talianskú delegáciu v EPP, ktorá bude hlasovať za uh, a dúfame, že máme pred sebou lepšie časy. Ďakujem pán Mauro a teraz sa Kinga Gönc. Ďakujem. Pán predseda EPP Európsky parlament má právo vyjadriť súhlas uh, s toho do PNR, e, e, podobne ako pri iných, e, ktoré sme už aj odmietli, a to preto, že sme napríklad nemali dostatočné informácie a podmienky EP neboli zohľadnené a dodržané počas rokovaní a v dôsledku toho záporného hlasovania teraz máme dialog vo výbore LIBE s komisiou a niektoré naše požiadavky boli zahrnuté, ale ešte to stále nie je akceptovateľné. Musíme eh, to podporiť lebo inak tie údaje aj tak pôjdu do USA bez nejakých eh, jednotných záruk, napríklad eh, na právne, opravné prostriedky, No, alebo bez toho, aby sme dokázali odsledovať, čo sa s tými údajmi deje. A alternatívou by bola mm, bilaterálna dohoda alebo bilaterálne dohody, kde by členské štáty neboli také silné v rokovaniach, ako je EÚ ako celok. Takže ja podporujem tú dohodu, pretože nám to dáva možnosť ako EÚ a Európsky parlament dostávať informácie o tom, čo sa deje počas realizácie, implementácie tejto dohody a ak to budeme považovať za potrebné, tak môžeme iniciovať opätovné prerokovanie. Rada tiež sleduje, čo sa deje s tými údajmi a je tam právna istota pre európskych leteckých prepravcov. Ja by som teda chcela požiadať Európsku komisiu, aby veľmi podrobne sledovala implementáciu e, dohody, využitia a spracovanie údajov a aby e, parlamentu podala správu, ak zistia, že ochrana údajov občanov EÚ bola porušená a potom bude potrebné iniciovať opätovne prerokovať. A teraz má e, slovo pani Nikolaj na jednu minútu. Ďakujem. Dúfam, že tento parlament e, podporí rôznorodosť názorov a všetci musíme uznať, že nebezpečenstva medzinárodného terorizmu a cezhraničných e, trestných činov to sú vety, veci, ktoré treba riešiť globálne. Potrebujeme v tejto súvislosti právny rámec a takto sme sa vôbec dostali k, tomuto, k tejto dohode, ktorá z pohľadu európskych občianok a občanov aj so všetkými nedostatkami je právnym rámcom, e, ktorý im dáva e, záruky. Je dôležité poukázať na to, že ide o základné práva. Škoda, že niektoré základné práva sa obmedzujú, ale myslím, že si musíme uznať, že občania majú nárok na niektoré práva a preto si myslím, že je dobré poukázať na to, že došlo k zlepšeniam v tom, tejto dohode. Môžeme um, to sledovať, nie je dôvod nemať eh, dôveru v americké úrady a komisiu, to sú argumenty, aby sme hlasovali za túto dohodu. Ďakujem. A pán uh, na jednu minútu. Ďakujem. To, čo <clears throat> táto dohoda jednou rukou dáva, druhou rukou berie. 15 rokov lehota uchovania údajov a viac ako 15 rokov dokonca v prípade, kedy to je odôvodnené, teda v tých odôvodnených uh, výnimkách. Toto je zlepšenie. Spôsobuje to, že e, niekto sa potom bude musieť zodpovedať pred americkým súdom. Toto je prospešné pre cestovný ruch. To predsa nejde. A kolegovia hovoria, že budú hlasovať za túto dohodu, hovoria, že je lepšia než nič, ale ak budeme hlasovať za dohodu, ktorá nemá v sebe tieto záruky, tak podľa mňa je to nesprávna cesta. Je to Hm, to si naozaj robíme medvediu službu aj našim občanom a to jednoducho nemôžeme dopustiť ako politici. A politici sa musia zasadzovať za práva občanov. Pani Foster povedala, že občania vôbec nie sú informovaní, že ani netušia, o čo ide v prípade týchto údajov PNR. No tak ich musíme informovať. No a keď príjmeme túto dohodu, tak stratíme dôvoruhodnosť. Áno, je tu modrá karta, akceptujete to? Áno, pán Foss? Áno. Mám tu na teba otázku. Ako vidíš tú alternatívu, keby tu tá dohoda nebola? Budeme mať súbor údajov v USA absolútne nekontrolovateľný a pravdepodobne e, sme teda máme tu e, slobodu stať v nejakom rade. Čiže m, mm, z, občan náš bude mať potom problémy pri vstupe do USA a ide iba o tých cestujúcich do USA a tam práve má ísť o nejaké zjednodušenie a nie zhoršenie e, pri tomto cestovaní. Caro Axel, obrigado pela tua pergunta. Ďakujem pekne za túto otázku. Ide o následovné Eh, budeme teraz legitimizovať niečo, čo je v rozpore s našimi základnými právami. Urobíme to áno alebo nie, pretože toto je tá rozhodujúca otázka. Američania samozrejme majú prístup ku všetkým možným údajom a majú prístup k údajom z našej strany, avšak my to právo nemáme. No a musíme naozaj si položiť túto otázku o pár mesiacov, budeme ochotní uzavrieť to potom s Ruskom, s Čínom a s ja neviem akými krajinami ešte. Takže to už máme potom taký eh, taký určitý náznak, ako to bude vyzerať. ešte otázka pani Foster. Pán e, e, Tavares, e, ak ma chcete citovať, tak ma citujte správne. Vy viete, že som to tak nepovedala, pokiaľ ide o pochopenie toho, čo občania vedia o PNR, pretože toto by malo byť mimo snemovne a nie tu ako politický argument. Ďakujem. Pani Foster, ja vám veľmi rád zodpoviem. Budem vás eh, citovať presne. Povedali ste, že nie sme tu na to, aby sme počúvali prednášky z vašej strany. Povedz, poviem vám niečo. Vaši občania, ktorí vás eh, zvolili, eh, tiež by mohli počúvať z našej strany, tak ako ja musím počúvať z vašej strany. A čo ja neakceptujem, je, že vy mi poviete, že my tu zabudáme na tých mŕtvych z 11. septembra ja by som to nikdy nepovedal, ale neuražajte túto stranu parlamentu tým, že hovoríte, že zabudáme na obete terorizmu. A slovo má pani Wertmann na jednu minútu. Všetci sme toho názoru, že EU a USA musia chrániť bezpečnosť všetkých občanov a občianok. Spoločné bilaterálne úsilie v boji proti terorizmu je úplne mimo diskusie. Myslím si, že v tomto sa všetci zhodneme. Napriek tomu chcem opätovane jasne povedať, že ochrana údajov v EÚ v článku 16 e, zmluvy a je to aj v základnej e, charte definované a rešpektované. A potom je tu článok 13 a článok 21 tejto dohody EU-USA o PNR a tam jasne E, stojí, na rozdiel od iných, že tam nemajú európske občania žiadne nové práva. Teda vyzývam komisiu, aby rokovala ďalej, aby pre našich občanov tu bolo akceptovateľné riešenie. Sloboda bez bezpečnosti je veľmi e, krehká a e, bezpečnosť bez slobody je represívna, povedal e, E, jeden múdry pán. Takže ak sa budeme ďalej snažiť, môžeme to dosiahnuť. Ďakujem pani Vatman a slovo má pán Engel. E, dve minúty. Ďakujem. Pani predsedajúca, po hodine 40 rozpravy ešte stále mám pocit, že táto dohoda žiaľ nemá až tak veľmi dočinenia s bezpečnosťou alebo s ochranou údajov, ale že to skôr má dočinenia s vytváraním nejakého európskeho právneho rámca pre uh, vymáha- alebo realizovanie euro, eh, americkej praxe v oblasti PNR. Samozrejme, že USA môže konať ako si len zaželá, pokiaľ ide o ich územie. A potom je na tých druhých, či to chcú dodržiavať alebo niečo sa deje na území USA. No a samozrejme USA urobí všetko preto, aby dosiahli to, čo chcú. A to je ten problém, pretože tuto je ten executive agreement a žiaľ USA nemajú takúto Lisabonskú zmluvu, ktorá by Senátu alebo Kongresu dávala právo, bezpodmienečné právo ratifikovať medzinárodné dohody, e, ktoré USA uzatvárajú. Toto uzatvára prezident a nemôže a nebude e, ani vytvárať práva, ani dávať práva, ktoré ešte neexistujú v, v zmysle súčasnej americkej legislatívy. Čiže, hoci je mi to ľúto, aj sám pre seba, a ľútom je to aj za našu skupinu, s ktorou dnes musím hlasovať, nemôžem súhlasiť s dohodou, ktorá nemení to, čo sa momentálne deje, pretože nemôže zmeniť to, čo sa momentálne deje. S touto dohodou nikto nebude vstáť v žiadnom rade o nič dlhšie, než to je teraz. S nikým sa nebude na hraničných prechodoch USA zaobchádzať lepšie než doteraz a nikto nebude požívať lepšiu ochranu údajov než momentálne, pretože v prípade potreby jednoducho USA povedia, že hm, aby sa ak si bude e, európsky občan žiadať nejakú právnu nápravu, tak jednoducho to neumožňuje americký právny systém. Je mi ľúto, pani predsedajúca, toto nemôže podporiť. A ďakujem, pán Engel a slovo pán e, Drucas. Ďakujem pekne. Veľmi jasne musím povedať, že táto dohoda nie je dokonalá a argumenty a výhrady, ktoré sme tu dnes počuli, sú e, odôvodnené, to je jasné, ale otázka je následovná. E, je tam ešte nejaká iná alternatíva, ako zachrániť e, alebo zabezpečiť bezpečnosť európskych občanov čo najlepšie za súčasnej situácie? Myslím, že táto dohoda, ktorú o ktorej máme hlasovať, má mnohé nedostatky, ale napriek tomu treba hlasovať za. Ja by som tu spomenula ešte ďalší prvok. Európsky parlament má dnes hlasovať o medzinárodnej dohode. E, v medzinárodnej dohode sú aj iné parametre, ktoré treba zohľadniť, napríklad aká je budúcnosť, e, teda spolupráca medzi EU a USA, aká je úloha, ktorú si prajeme pre EÚ v budúcnosti. Európsky parlament chce zohrávať intenzívnejšiu úlohu v týchto rokovaniach a to je dobrá vec, ale treba preukázať, že my, parlament, um, máme zmysel zodpovednosti a dokážeme zohrať túto úlohu. Áno, ďakujem pán Diazemera. Ďakujem pani predsednička chcel by som sa vyjadriť k tejto téme. Pokiaľ ide o hrozby, o tom, že, e, ktorý musí e, čeliť Európska únia a USA, dohoda PNR, bojuje proti cezhraničnému zločinu vo všetkých svojich e, aspektoch, pokiaľ ide v rámci, pokiaľ ide o stratégiu boja za spravodlivosť a bezpečnosť občanov E, tie údaje, ktoré sa zberajú prostredníctvom dohody PNR, sa využívajú na predchádzanie, odhaľovanie, e, stíhanie a trestanie iba na tieto účely. E, táto dohoda predstavuje veľké zlepšenia proti dohode z roku 2007. Uznáva sa tu metóda PUSH ako model prenosu dát. Je tu väčšia ochrana zbieraných údajov, väčšie právomoci orgánov dohľadu a be, nezabúda sa tiež na právo na právnu nápravu prostredníctvom administratívnych alebo súdnych prostriedkov. Tie sa tu rešpektuje e, právo na súkromie a rešpektuje sa proporcionalita. Príjmajú sa opatrenia len tie, ktoré sú v súlade so schválenými princípmi a v súlade s ochranou základných práv a slobôd. Ale máme tu vlastne dve voľby. Buď schváliť túto dohodu, alebo budeme proti dohode ale to by viedlo e, k podpísaniu pravdepodobne bilaterálnych dohôd alebo k prekážkam leteckej dopravy. Musíme zabezpečiť vysokú ochranu osobných údajov, čo znamená, že akýkoľvek prenos údajov PNR sa musí robiť bezpečným spôsobom a v súlade s európskou legislatívou a tak, aby vlastne európsky občania mohli e, cestovať bezpečne a zároveň ich údaje boli chránené. E, pani predsedníčka, ja som za túto dohodu, aby sme bojovali proti cezhraničnému zločinu a e, tiež terorizmu. Akceptujete, prosím, modrú kartu od, od pána Alfrica? Ďakujem pani predsedajúca. Pán kolega Diaz de Mera, spomínali ste stratégiu EÚ proti terorizmu a v rámci nej to všetko vlastne prebieha. A v rámci tejto stratégie sa naše občianske základné slobody, to, čo je tou hodnotou života v EÚ, tieto sa stále obmedzujú. Máme tu SWIFT, máme ACTA, máme PNR, Ďak ďalej. Nemáte trošku aj obavy z toho, že v končnom dôsledku toho bude priveľa a že to, čo my v Európe si tak vážime, náš slobodný život sa tým stále viac obmedzuje, pretože mám pocit, že presne k tomuto dochádza. Ďakujem. Gracias. Ďakujem, vážený kolega. V skutočnosti ja vlastne o čom som hovorila a možno ste to dobre nepočuli. Ja som tu hovoril o stratégii bezpečnosti EÚ a o štokholmskom programe. Ale e, vy vlastne hovoríte getovým jazykom, ja hovorím Cervantesovým jazykom, máme tu tlmočníkov a napriek tomu sa nedokážeme e, porozprávať. A prečo nie? E, pretože vy hovoríte o dojmoch a ja hovorím o skúsenostiach. A na základe mojich skúseností ja definitívne môžem podporiť túto dohodu PNR. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani Guillaume. Merci. Ďakujem pani predsedajúca. Chcela by som v prvom rade z, vyrazniť dve veci na úvod. Nie sme proti PNR vo všeobecnosti a boj proti terorizmu ostáva jednou z našich hlavných priorit. Samozrejme, e, kompromis je ústupkom obidvoch strán a hoci to nie je dokonalé, nesmie to byť jedna strana na úkor druhej. A z, e, zdá sa, že toto nie je úplný kompromis. Tie argumenty, ktoré tu dnes e, e, zazneli, nás nevšetkých presvedčili hlasovať za túto dohodu. Ak bude prijatá táto dohoda, ešte stále je nedostačujúca a um, pripomienky parlamentu nebudú zohľadnené, chýba tam princíp proporcionality, e, nie sú presne stanovené účely, je tam príliš široká pôsobnosť, e, opravné prostriedky sú obmedzené, takže je tam veľký zoznam tých nedostatkov. Táto situácia je polutovania hodná, pretože táto dohoda by bola príležitosťou e, zvýšiť štandardy ochrany údajov na úroveň EÚ. Chýba mi trošku logika toho vyhlásenia, ktoré navrhuje komisia. Dnes sa tu slubuje, že parlament bude informovaný plne a mm, komplexne. Dobre. Ale ak parlament bude žiadať pozastavenie e, tejto dohody, tak komisia to zoberie do úvahy. No, ale už sa e, ukazuje, že o tej dohode sa nedá rokovať, aj keby si to komisia prijala, takže ja budem hlasovať proti tejto dohode. Madame... Ďakujem pani Guillaume a slovo má pán Coelho, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda e, pani predsednička, pani komisárka. Ja nepochybujem o tom, že táto dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o PNR je to najlepšie riešenie, že je to lepšie riešenie než bilaterálne dohody preto, aby náš prístup bol koherentnejší, eh, aby tu bola vyššia bezpečnosť a tiež väčšia ochrana eh, súkromia našich občanov. Ja súhlasím s pani komisárkou, ale samozrejme ten konečný výsledok má ešte ďaleko k tomu, čo by sme mohli a mali schváliť. A to z nasledujúcich dôvodov. Poprvé, nie je tu väčšia bezpečnosť európskych občanov. Niektorí hovoria, že sa zlepšil e, prístup, identifikácia, e, uchovávanie a odstraňovanie údajov. A to e, podľa článku 21 dohody tieto práva sa e, dajú vlastne uchovávať a potvrdiť len podľa americkej legislatívy. To znamená, že americký kongres by to mohol schváliť. Potom systém pool v, Aust- v Aust- Austrálii alebo pri Austrálii by to mala byť metóda push, ale tu ide o metódu PUL. Ja chápem, že USA má právo žiadať o informácie o osobách, ktoré vstupujú na jej územie, ale nie vstupovať do databázy eh, leteckých spoločností, aby si vyberali údaje, ktoré potrebujú. Jedna vec je podpísať dohodu a E, e, poskytovať údaje na požiadanie, ale druhá vec je poskytnúť prístup do našich databáz. Potom citlivé údaje. Dohoda z roku 2004 zakazovala e, používanie, ale tu sa to povoluje. Tom uchovávanie údajov predlžuje sa uchovávanie údajov počas neurčitej Eh, doby a chcela by som, chcel by som sa na záver poďakovať eh, správodajkyni eh, pán Sasoli. Na jednu minútu ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani komisárka, vy ste naozaj veľmi dobre povedali, že táto dohoda nie je dokonalá. E, keby ho boli pripravili Európania, tak by to bolo iné, ale nie je to smernica. Je to vlastne dohoda medzi dvoma stranami a dohoda je vždy lepšia než e, žiadna dohoda. Alebo, nejaká, alebo nesúhlas, pretože dohoda znamená krok vpred, e, ktorý môže viesť k zlepšeniam tajné dohody e, možno medzi jednotlivými e, štátmi by neboli dobré. E, treba brať do úvahy jeden politický údaj a to je to, že prostredníctvom tejto dohody si sadá Európska únia za rokovací stôl z USA a vstupuje vlastne pod e, súdnu kompetenciu USA. Ja ďakujem svojej skupine za to, e, že e, máme slobodné hlasovanie. Ďakujem pekne, pán Sasoli. A teraz catch DI. Ešte modrá karta. Dobre, takže prejdeme do voľnej rozpravy a nedostanú slovo všetci, pretože už sme dosť natiahli tú diskusiu o o pol, e, teda bude tu hlasovanie o takže vyberiem to tak, aby to bolo vyvážené. Najprv pani Koraza na jednu uh, minútu. Mikro, mikro. Mikrofón, prosím. Maruš. Vous me faites recommencer. Oh, voilà, merci. Uh, thank you, Madam Chair. I didn't hear this very interesting debate this morning. E, nepočula som od samého začiatku túto debatu, ale počula som v tejto debate nejakú alternatívu, ktorá by bola alternatívou. Viete, čo sú medzinárodné dohody? Dohody sú kompromisom, to je charakter dohod. Spolu tancujete, akú alternatívu ponúkate občanom z e, Európy, aby necestovali do USA. To je jediná alternatíva, čo im e, ponúkate skracujete im slobodu, takže buďme minimálne realisticky. Áno, nie je to ideálna dohoda. Dobre, ale čo potom? USA môžu robiť e, zber údajov v svojej krajine. Je to ich krajina, kam cestujeme. Čo dávate tomu prednosť? Dávate prednosť bilaterálnym tajným dohodám so členskými štátmi? Chcete, aby zrušili bezvízový styk? to môžu urobiť, takže pani predsednička, táto dohoda predstavuje veľké zlepšenie v porovnaní s rokom 2007. Je to významný krok vpred, ktorý poskytuje ochranu údajov našich občanov a ja budem hlasovať za ochranu bezpečnostné opatrenia, slobodu a istotu našich občanov. Ďakujem. A teraz pani Gomez, minúta Preocupa-me sobretudo môžem povedať, že to, čo sme dosiahli, tu predstavuje do závažné nedostatky, e, pretože európsky občania nemajú právo na opravný prostriedok v európskych štátoch, pardon, v Spojených štátoch, ale je to lepšie než tá predchádzajúca dohoda a lepšie než prípadné bilaterálne dohody. V mojom prípade portugalská vláda ratifikovala no, oveľa horšiu dohodu a ak e, schválime túto dohodu, e, tak si myslím, že dôjde k zlepšeniu. Ak e, toto akceptujeme, naši občania budú viac chránení a budeme môcť dodržiavať kompromis, ktorý vyjednala komisia. Pán Mikulášik? Komisárka,

mnohé nejasnosti pretrvávajú preto sa obávam že súčasná dohoda neprináša dostatočne jasne vymedzené záruky pre občanov eú. ďakujem mal som ešte viac toho ale už nemám čas. dnešná E, dohoda je e, nevyvážená medzi súkromím a právami občanov od roku 2011. Nebudem tu hovoriť o nejakých technických veciach, ale tri veci by som chcel spomenúť. Poprvé, aby ak tu máme PNR, musíme sa zamyslieť nad tým obsahom pred e, zberom ja neviem, na aký význam je, eh, ak si eh, rezervujem o letenku, uvádzať tam, že som členom odborov. Naši americkí priatelia chcú, aby mohli tieto údaje porovnať so svojimi vlastnými údajmi, ktoré už zozberali inými spôsobmi. A vzhľadom na to eh, sa obávam, že nemáme alternatívu voči schváleniu dohody a preto ju chcem schváliť. Ďakujem pán Bavku a teraz pán Sarvama. Um, <laughs> ja tu sedím od 9. dnesného rána a som prekvapený. Nepočul som dve slova. E, presadzovanie, vykonávanie zákonov. Pred chvíľou som išiel na kávu, možno počas tých pár minút to tu zaznelo. Podobne ako povedal pán Korkov v svojej v svojom vyjadrení. Ja nie som Američan ako on, ale žil som v USA niekoľko rokov a obávam sa, že niektoré prvky tejto diskusie dnes odrážajú hlboké nepochopenie motívov a úmyslov. Skutočne sa chcem spýtať niektorých rečníkov tu na vľavo, e, v ľavej časti našej rokovacej sály. Keď niekto príde k vám do domu, vy nechcete vedieť, kto to je, čo to je, čo chcú tam robiť? Vás nezaujíma, aký majú úmysel, aký majú motív? Ja myslím, že to je absurdné. Mňa by to zaujímalo. Ja vôbec nechápem tejto celej diskusii. Ja budem hlasovať za. To je, myslím, veľmi jasné. Ďakujem. A teraz pani Mesner pani predsednička, pani komisárka. Veľmi si, rešpekt, veľmi si vážim vaše snahy o zlepšenie dohody, to, čo sa dosiahlo v predloženej podobe. Ja si myslím ale, že to nestačí a mohla by som nadviazať tam, kde skončil predrečník. Áno, keď príde niekto ku mne domov, chcem vedieť, kto to je a čo tam chce, ale možno si nebudem uchovávať údaje o tom na niekoľko rokov. Pani komisárka, ste povedali, že po šiestich mesiacoch budú údaje odosobnené. To je pravda, ale ste povedali, že to bude až po šiestich mesiacoch. Musíme sa zamyslieť nad mnohými vecami. Povedalo sa, že údaje sa budú tak či tak získavať. Pre mňa to nie je dôvod na podpísanie dohady. Teraz sa povedalo, povedal, pán Fos povedal, že zatiaľ nebola žiadna sťažnosť. Ani to nie je dôvod na podpísanie tejto dohody. Nič nás netlačí. Nemusíme sa ponáhľať. A ja viem, že niektoré veci proste nie sú v poriadku. Sú určité nevyvážené dohody, najmä s leteckými spoločnosťami. Ale myslím si, že v tomto prípade by bolo lepšie radšej nemať žiaden zákon ako zlý zákon. Ďakujem veľmi pekne a pani Prendergast. Kolegovia, vypočula som si tieto obavy o dohode PNR medzi USA a EÚ. Potom sa povedal, že je to potrebné, ale potrebnosť a účinnosť E, prenosu údajov do USA pre protiteroristické záujmy tu nie je preukázaná. Skutočnosťou je ale to, že USA sú zvrchovanou krajinou a môžu získavať informácie, ktoré, potrebujú, ktoré považujú za potrebné pre ochranu svojej bezpečnosti. Ja si myslím, že pani komisárka Malmstromová vyjednala tie najlepšie možné právne záruky pre EÚ Myslím si, že odmietnutie tejto dohody nezabráni toku údajov do USA a vlastne by to potom išlo bez záruk, bez ochrany. A toto treba zohľadniť, ak my ako parlament máme zodpovedne rozhodnúť o tejto otázke. Pani Flašiková Beňová. Pani predsedajúca,

Pani predsednička, chcem, aby pani komisárka vedela, že Aldi si nielen váži jej prácu, ale že presvedčila aj veľkú časť našej skupiny e, preto, aby hlasovali za túto dohodu. Ja považujem toto vyhlásenie, ktoré ponúkla za veľmi cenné a najmä tie záväzky, ktoré sa týkajú hodnotenia a kontroly. Ide najmä o obmedzenie v článku 4, pretože pani komisárka vie a ja zdieľam e, to, čo tu povedala, e, pokiaľ ide o články 3 e, aj 4 a ja som presvedčená, že pani komisárka bude veľmi pozorne sledovať situáciu a bude nás informovať tak, ako slúbila a že budeme zapojení do prvého hodnotenia. Ja si veľmi vážim, čo dosiahla a presvedčila ma, aby som hlasovala za. Teraz pán Paška, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. V roku 2007 uzavrela Európska únia so Spojenými štátmi americkými dohodu o využívaní osobných záznamov cestujúcich s cieľom legitimizovať

Pani predsedníčka, ďakujem. Ja sa ospravedlňujem za to, že prerušujem diskusiu, ale bol som informovaný o tom, že bol tu problém s s pretlmočením toho, čo som povedal. Ja som vysvetlil, prečo neschvaľujem túto dohodu, ale e, niektorí to pretlmočili úplne opačne a preto by som chcel e, počiarknúť, že sa zdržím. Pani Morvaj. Ďakujem pekne vážení kolegovia, kam až môže zájsť Európa? Kde je ten limit, kde je tá hranica, čo môžeme tolerovať a čo môžeme povoliť, aby USA vlastne nám vtlačili svoje vlastné normy boja proti terorizmu, oni prijali e, zákony, ktoré nemali vôbec dočinenia s bojom proti terorizmu. E, desiatky rokov zatýkali ľudí bez spravodlivého procesu bez záruk. A toto je pre nás neakceptovateľné, ale my sme teda uznali to, že tiež vybudovali nezákonné väznice a e, takto nezákonne e, v nich postupovali. Myslím si, že musíme určite stanoviť si isté hranice. Teraz už odovzdávame slovo komisii, rade a spravodajkyni pretože potom máme ešte ďalšiu debatu. Ďakujem pekne. E, technická pripomienka. Niečo možno do budúcnosti. A ja som sa hlásil na Catch the Eye, bol som tu od samého začiatka, hlásil som sa hneď na začiatku a myslím si, že by bolo dobre, keby slovo dostali tí kolegovia, ktorí sledujú celú diskusiu a niektorí prídu nakoniec a potom sa rýchlo prihlásia. Myslím si, že takto by to bolo spravodlivejšie. Ďakujem, ospravedlňujem sa, zaznamenávam si to. Ja viem, že je to veľmi frustrujúce, ale máme časové obmedzenia, schválený program, musíme hlasovať o 12. Takže máme tu ešte mnoho toho, čo treba prebrať. A teraz za komisiu pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi dobrú debatu, ako aj dobrú spoluprácu s právnym výborom, spravodajcami, tieňovými spravodajcami. Mám tiež niekoľko otázok. Pokiaľ ide o pôsobnosť, takže bolo tu boj s terorizmom a závažná cezhraničná trestná činnosť, za ktorú je trest odňatia slobody 3 roky. Colnice, pohraničné kontroly, zdravie nie sú ďalšie účely. Odkaz na životný záujem je, keď ide o e, e, prenosné choroby, ktoré sú smrtiace. To sa stalo len v štyroch prípadoch, ktoré, ktoré sme zistili v období od roku 2007 do 2010. Boli to len štyri prípady a tí sa netýkali údajov PNR z Európy pokiaľ ide o súdy, v niektorých európskych súdoch aj americkom súde môže súd žiadať o použitie PNR údajov, aby sa dokázalo, že osoba bola na lietadle alebo nebola v ňom. A to sa stalo len raz. Takže tieto prípady sú mimoriadne zriedkavé a zdokumentované. Pokiaľ ide o push and pull, v tejto dohode, na rozdiel od platnej dohody, push je norma to privítala Európska asociácia leteckých spoločností, ako aj Národné letecké spoločnosti. Povedali, že to vítajú a veľká väčšina do prepravcov už používa túto metódu a budú môcť splňať potom požiadavky na to, aby mali kapacitu na push do dvoch rokov pokiaľ ide o opravné, alebo o, o, opravné opatrenia. Každý sa môže odvolať na súd pri rozhodnutí o e, zabranení vstupu na základe osobných údajov. Americké zákony nedávajú túto e, možnosť európskym občanom, ale práva pre cestujúcich to takto budú umožňovať. A to znamená, že títo občania sa môžu obrátiť na súd, keď im bol odmietnutý vstup do USA a takisto je aj umožnená, e, umožnené odškodné. Pokiaľ ide uchovávanie údajov, údaje, ktoré sa uchovávajú, sú tie, ktoré dávate pri rezervácii e, letenky. Nehovoríte, či ste členom odborov alebo čo ste nakupovali alebo budete nakupovať na letenky letisku. Ja neviem, ako sú cestujúci informovaní o tomto, ale my v dohode hovoríme, že USA musí informovať USA, musí informovať cestujúcich o týchto veciach. Pokiaľ ide o profilovanie, je to zakázané v článku 7 a 9. Ako sa už povedalo, Spojené štáty, ako každý štát, majú právo žiadať údaje od jednotlivých osôb, ktoré chcú pristať na ich území. Robia to dnes, Robili to v minulosti a budú to robiť aj v budúcnosti tak ako väčšina členských štátov. A my práve teraz vyjednávame a teším sa na diskusiu s vami EU e PNR. Prečo? Pretože členské štáty si myslia, že je to dobrý, vzácný nástroj na boj s terorizmom, ale ešte si myslia, že je to dôležitejšie pri obchodovaní s drogami a ľuďmi. To, čo tu dnes robíme, je, že chceme zabezpečiť, aby prenos údajov bol využívaný pomerným, obmedzeným spôsobom s čo najväčšou možnou ochranou, keď ide o základné práva. Toto je naša kolektívna zodpovednosť. Vy ste žiadali komisiu, aby sme znovu prerokovali platnú dohodu z roku 2007. My sme to robili všetci. Ja, my, vy, Mali sme vaše veľkú pod, vašu veľkú podporu uznesenia, rada sa takisto zapájala, dohoda nie je dokonala. Áno, nedostali sme 100% toho, čo sme žiadali. Samozrejme, nedostali sme to. Ale vo všetkých bodoch je to lepšia dohoda ako tá, ktorú máme. A preto vás žiadame, aby ste ju sprijali. My pripisujeme veľký význam tejto dohode, tak ako vy všetci preskúmať, budeme ju prehodnocovať a budú pritom aj odborníci na ochranu údajov a ja sa vám zavezujem, tak ako to robila minule, že budem úplne transparentná a budem vás informovať o všetkých krokoch tohto hodnotenia. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, pani Malmström. A teraz za radu pán Bockov. Tusind tak for det, og må jeg ikke starte med endnu en gang. Og... Ďakujem pekne. Na úvod by som sa rád opäť poďakoval za príležitosť zúčastniť sa tejto debaty. Je to veľmi dôležitá téma, ktorou sa zaoberáme. A znova vidíme, že je to otázka, e, ktorú všetci považujeme za relevantnú. E, ako sa ukázalo aj počas rozpravy, nie je to jednoduchá téma a mnoho z obav ktoré sa tu spomenuli, boli diskutované do detajlov, ale podobne ako komisárka Malstromová aby som rád povedal, že predsedníctvo je presvedčené, že táto dohoda je lepšia než tá predchádzajúca. A to je vlastne aj tá podstatná otázka. To znamená, že táto dohoda je oveľa lepšia, a budeme mať príležitosť posilniť náš boj proti vážnym cezhraničným trestným činom. Ja rozumiem tomu, že máte ešte mnohí výhrady k tomuto textu, ale ja ako aj komisárka dúfam, že sme jasne predniesli E, naše stanovisko a určite zoberieme do úvahy aj vaše výhrady, ale mnoho tých otázok, e, ktoré tuto odznelo, bolo tiež diskutovaných aj na rade. Ale tiež e, by som mohol povedať, a to, tak sa už blížim k záveru, že naozaj táto dohoda nie je koncom nášho transatlantického dialogu ohľadom PNR. Máme tú dohodu o hodnotení a je to aj príležitosť pre nás eh, skontrolovať, eh, či eh, sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody, pokiaľ ide obmedzenia a používanie. Myslím si, že naozaj toto je dobrý krok vpred, predstavuje isté zlepšenie a rieši ten naliehavý problém, ktorý postihuje našich občanov, ako aj letecké spoločnosti, ako povedala pani komisárka. Európsky parlament a aj rada budú zapojení do tohto procesu a budú informovaní o hodnotení tejto dohody a môžem povedať menej rady, že toto podporíme. Takže ešte raz mhm. ďakujem za umožnenie účasti na tejto dôležitej rozprave. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán minister, a na záver dávam slovo spravodajkyni, pani Infeld. Ďakujem. Pani predsedníčka, v prvom rade by som chcela odstrániť isté e, nepochopenie. Už veľakrát som povedala, nikto nepochybuje o e, tom, že potrebujeme údaje na boj proti závažným trestným činom a terorizmu, ale spochybňujeme ich používanie na iné účely, ako napríklad prenosné choroby, ako bolo povedané, alebo e, na e, colné prehliadky. A tiež, ako bolo povedané, e, výklad článku 4 na tom sa všetci nezhodneme, ale zhodneme sa na tom, ako ho vykladajú e, americké orgány. E, a áno, povedali sme, že politika je o kompromisoch, ale o niektorých veciach sa nedá vyjednávať, nedá sa z toho ustúpiť e, základné ľudské slobody a práva. A ja nechápem, ako môžeme, ako sme mohli mať dobrú akceptovateľnú dohodu s austrálskymi kolegami a nie z USA. Myslím si, že analýza pána Engelsa z EPP bola naozaj presná. Bez dohody nebudeme mať slabšie záruky, pretože záruky sú poskytované existujúcou americkou legislatívou a tie budú existovať aj bez dohody. Pokiaľ ide o metódy push a pull, ako Renate Weber správne poznamenala, nie všetky letecké e, spoločnosti budú využívať pull a nie je to vlastne vykonávateľné. A ako viete, púl sa ešte stále využíva. To znamená, že Američania majú prístup e, do našich počítačov a vyberajú si z nich údajov. A ja som nedostala odpoveď na otázku, e, prečo považujete za výnimočné 10 tisíce pulov každý e, deň, naozaj až 80 tisíc takýchto prípadov. Je to výnimočné? monitoring a dohľad v tomto prípade by bol iba vtip. A naozaj, kolegovia, musíte sa pozrieť do zrkadla a spýtať sa, či naše krajiny e, alebo ostatné krajiny, ako napríklad Katar už o to požiadal, e, Japonsko, Južná Korea, Kuba príde, Južná e, Afrika, Čína, Rusko a tak ďalej. Ak zaklopú na naše dvere a požiadajú o údaje, naozaj my ich eh, po, mu, eh, im ich poskytneme za rovnakých podmienok ako USA. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame túto rozpravu. Hlasovať sa bude o 12. A prechádzame na ďalší bod programu a to je vyhlásenie Rady a komisie k obchodovaniu s ľuďmi. Pán minister, mene rady, máte slovo k tomuto vyhláseniu.